Go to Hello. <laughs> No niin, hyvää iltapäivää. popoludne vám všetkým želám. Srdečne vás tu vítam na zasadnutí nášho podvýboru. Rada by som sa najskôr pozrela na zápisnicu z predchádzajúcej schôdze, ktorú ste dostali. Je to zápisnica zo schôdze z 22. októbra. Sú nejaké námietky k tejto zápisnici? Ak nie, tak môžeme ju schváliť v takomto znení. Ďalej bod 3. Oznámenia predsedu. Mám ich trochu menej ako na predošlých konferen- našich schôdzach. Najskôr, pokiaľ ide o Zacharovovú cenu, blíži sa E, táto ceremonia uskutoční sa 16. decembra v Štrasburgu. Dostala som pozvanie súčasniť sa v Moskve predtým, než sa skutoční táto slavnostná ceremonia, e, na e, stretnutí nadácie Sacharová a zástupcov vyslanca Rady Európy pre ľudské práva, pretože 14. decembra si pripomenieme 20. výročie smrti Andreja Sacharovova. Na tomto podujatí by sme mali možnosť sa stretnúť e, s, s našimi priateľmi z Moskvy, teda pri príležitosti odozvania tejto ceny v Štrasburgu v decembri hneď po tomto stretnutí v Moskve. Ďalej minulý pondelok som sa stretla s, so zástupcom, zástupcami 27 e, členských štátov EÚ spoločne s predsedom výboru e, LIBE, s pánom e, Aguilarom. Ako viete, jeho oblasť pôsobnosti a pôsobnosť výboru LIBE sa týka predovšetkých vnútorných otázok fungovania Európskej únie, základných práv a v našom podvýbore my sa sústredujeme predovšetkým na otázky ľudských práv a preto takto prepojili svoje e, činnosti. Sme sa stretli s týmito veľvyslancami, veľmi dobre sme sa s nimi porozprávali. Najmä sa chceli venovať e, tomu, aký je naše pohľad, náš pohľad na, na blížiaci sa podpis dohody o ľudských právach. E, som presvedčená, že budeme spolupracovať na tomto dokumente aj počas celej zimy, pretože očakávame, že výbor AFKO teda výbor pre ústavné otázky. Pod vedením tohto výboru sa bude vypracovávať správa o podpísaní tejto zmluvy o ľudských právach, ale aj vo výbore LIBE, aj v našom podvýbore e, bude dôležité venovať sa tejto otázke a budeme zrejme vypracovať minimálne stanovisko k tejto téme. E, Lisabonská zmluva nadobudne účinnosti zajtra a preto je dôležité, aby Európska únia mala možnosť pristúpiť k všetkým medzinárodným dohodám v sobotu. Som vystúpila s, takou, e, s takým menším prejavom a zaoberala som sa aj tým, čo sa ma opýtajú moje vnúčata, keď e, ich bude zaujímať, kde som bola, keď nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva. Možno ich to nebude zaujímať, ale poviem, že som bola na konferencii v Holandsku. E, ďalej, pokiaľ ide o vymenovanie e, baronky Aštonovej na mimoriadnú predst- vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku. Zdá sa, že táto pani Aštonová má veľký záujem o otázku ľudských práv už e, v stredu sa s ňou stretnem a budem e, s ňou hovoriť o otázkach ľudských práv, pretože príde na zasadnutie výboru AFET. Budem sa snažiť e, opýtať sa jej na jej pohľad na otázku ľudských práv a na to, ako ich môžeme vnímať v kontexte zahraničných vzťahov Európskej únie. Ďalej ešte uznesenia, aktuálne uznesenia. Minulý týždeň v Štrasburgu sme mali tri návrhy uznesení o Nikarague, o Laose, o Vietname a potom o Číne. Ehm, mnohí z vás zrejme uvedomili, že parlament nemá jednoznačný postoj, najmä vo vzťahoch k Číne, ale aj vo vzťahoch k Nikarague a tak toto jednoducho funguje eh, v každej politickej inštitúcii, ale myslím si, že by sme mali naďalej hovoriť o týchto veciach, tak aby sme trochu viac zjednotili svoje postoje k týmto krajinám. Eh, ďalej je otázka ehm, toho, či sa bude naďalej eh, preberať otázka na lehvý otázok vo štvrtok popoludní. To bude relevantné v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, pretože e, prebehnú vypočutia komisárov e, v čiastočne vo štvrtok popoludní a ešte nie je isté, kedy presne. Chcem vás poinformovať, že som zaslala list e, predstaviteľom politických skupín už koncom leta a požiadala som ich, aby sa zamysleli nad na tým, kedy sa budeme v plene zaoberať energiovými otázkami a uzneseniami, pretože podľa nás by bolo lepšie, keby sme eh, si zvolili na to iný deň, aby tam bola vyššia účasť aj zastúpenie komisie. Ďalej otázka delegácií. Máme tu pána Obielsa a ten nám v krátkosti povie niečo o tom, ako vnímal delegáciu do Madridu eh, v mene výboru AFED koncom októbra. Španielsko eh, je budúco predsednikou krajinou rady a Celkom iste si veľmi radi vypočujeme, ako sa Španielsko postaví k otázke ľudských práv. To je vlastne posledné takéto predsedníctvo tohto druhu, ktoré prevezme e, Španielsko ďalej pán Howitt alebo pani Andrikiene, alebo možno aj obaja, by nám mohli povedať niečo o ich účasti na delegácii pred niekoľkými týždňami na zasadnutí generálneho zhromaždenia OSN. Prípadne by nás mohli poinformovať aj o e, vystúpeniach švedského predsednictva v tomto kontexte. Podľa toho, čo považujú za dôležité, toto boli teda oznámenia predsedničky. Môžeme teraz prejsť k bodu 4. Máme na programe výmenu názorov so švedským predsedníctvom o výsledku programu predsedníctva v oblasti ľudských práv. Sme veľmi radi a ja osobne som veľmi rada spolupracovala so švedským predsedníctvom v všetkých oblastiach. Veľmi bytostne sa venovali tejto téme. Ja som veľmi rada, že Elinor Hammarskjöld, predsednička Kohomu, bola veľmi v úzkom kontakte s našim podvýborom budúcim predsedom Kohomu bude pán Fernando Herrera. Žiaľ, nemohol sa zúčastniť na našej dnešnej schôdze. Je zo v zastúpenia Španielska pri Európskej únii. Bude mať na starosti otázky ľudských práv vo svojej novej funkcii. A pardon, máme ho tu predsa len prítomného, teda pán Heredia sa môže zúčastniť diskusie. A novým predsedom Kohomu. Aj toho sme pozvali na schôdu nášho podvýboru, ktorá sa uskutoční 14. januára. Aby sme s tým diskutovali. Okrem toho, tu máme za sieť Organizácií pre ochranu ľudských práv a pani Natáliu Alonso, ktorá zastupuje organizáciu Amnesty International tu v Bruseli. Už v úvode švedského predsedníctva sme sa mali možnosť oboznámiť sa s veľmi ambiciozným programom predsedníctva o otázke ľudských práv. Európska únia musí pôsobiť veľmi viditeľne na svetovej scéne v otázke obhajoby ľudských práv. S tým súvisia všetky aspekty ľudských práv, dialógy o týchto témach, ale predovšetkým iniciatívy švedského predsedníctva, ktoré sa týkajú jednak podpory a jednak toho, aby činnosť Európskej únie v oblasti ľudských práv bola viditeľná vo väčšej miere e, na celom svete. E, počas švedského predsedníctva sa stanovila priorita aj na to, aby súčasné nástroje, ktoré máme k dispozícii, sme využívali efektívnejšie a tiež prislúbili um, venovať sa zlepšenie otázky ľudských práv do všetkých ostatných politických oblastí. Teraz by som dala slovo Elinor Hammarskjöld, aby nás poznámila e, s tým, ako švedské predsedníctvo využilo e, tento pôrok na naplnenie týchto ambicióznych cieľov. Mm, celkom iste si vypočujeme aj niečo o rozhodnutiach, e, ktoré vyplynuli zo 16. a 17. novembra, pretože tedy sa uskutočnila schôdza Rady pre všeobecné otázky a venovali sa tam aj otázkam ľudských práv. Nech sa páči, pani Hamaršol, už nebudem viac zdržiavať, máte slovo. Ešte raz e, by som rada povedala, že vás tu veľmi rada vidím medzi nami. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ctení poslanci. Je aj pre mňa potešením, že tu môžem byť opäť v pozícii predsedničky Kohomu, aby som mohla odprezentovať podvýboru prácu ktorú odviedlo švedské predsedníctvo Rady v oblasti ľudských práv a demokracie za posledné mesiace. Je možno symbolickým, že som tu 30. novembra, aby som predložila správu o práci odvedenej počas nášho predsedníctva. Ako ste už uviedli, pani predsednička, zajtra vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva a my zahájime novú kapitolu v histórii EÚ z pohľadu práce v oblasti ľudských práv e, verím, že nový inštitucionálny rámec nám umožní posilniť snahu EÚ a úsilie EÚ v oblasti tejto ešte viac. Ale dnes e, moje moje úlohou informovať vás o tých hlavných e, líniách našej práce, ktorú sme podujali, ktorú sme vykonali počas švedského predsedníctva túto jeseň. Táto práca nie je však ukončená a vieme, že ešte v nadchádzajúcich ostávajúcich mesiacoch predsedníctva ostáva pred nami dosť práce. Veľmi sa teším na spoločnú diskusiu s poslancami dnes a samozrejme som mám k dispozícii a zodpoviem akékoľvek otázky, ktoré zaznejú spoločne s kolegami z komisie a zo sekretariatu rady. Keď som prezentovala náš program v auguste, tak na začiatku, na úvod som uviedla, že agenda v oblasti ľudských práv švedského predsedníctva bola proaktívnou. Táto ambícia odráža rastúci aký Európskej únie v oblasti ľudských práv ako súčasť spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a všeobecne našich vonkajších vonkajšej politiky. Skúsenosti z predchádzajúcich mesiacov potvrdzujú, že rastúca úloha EÚ pri propagovaní ľudských práv vychádza z úsilia tak Rady, ako aj komisie a takisto Európskeho parlamentu, pričom všetci títo aktéry sú nevyhnutní na to, aby boli dosiahnuté výsledky. Počas predchádzajúcich mesiacov predsedníctvo malo viacero príležitostí na rozdielnych úrovniach vymeniť si názory a informácie s Európskym parlamentom a s týmto podvýborom pre ľudské práva a otázky demokracie. Som rada, že sme dokázali využiť veľkú škálu formátov, formálnych aj neformálnych, verejných aj e, neverejných, ktoré máme spoločne k dispozícii. Toto istotne prispelo k našim snahám spraviť z EU viditeľného a koherentného aktéra v oblasti ľudských práv. Počas predchádzajúcich niekoľkých mesiacov sme sa sústredili na niekoľko eh, oblasti a tém, ktoré sú mimoriadne dôležité aj pre Európsky parlament. Poprvé by som chcela spomenúť eh, oblasť obhajcov ľudských práv. Ako ste už povedali, pani predsedníčka, my ako predsedníctvo sme sa sústredili na konkrétnu implementáciu usmernení EÚ na úrovni e, hlavných miest, ako aj prostredníctvom misií EÚ. My sme reagovali proti porušeniam v jednotlivých, v jednotlivých prípadoch. Takisto sme mali živé kontakty s obhajcami ľudských práv a takisto s mimovládnym sektorom, pokiaľ ide vypracovanie najlepších stratégií v niektorých kľúčových situáciách. Samozrejme, je to ešte veľa práce pred nami, podobne ako Európsky parlament aj predsedníctvo venovalo veľkú pozornosť e, vývojom, pokiaľ ide o obhajobu ľudských práv v Rusku a vítame rozhodnutie parlamentu udeliť tohto ročnú Sacharovú cenu e, Organizácii Memorial. Samozrejme, takisto sme riešili a verejne situáciu v oblasti ľudských práv v krajinách ako Irán, Čína, Irak, Kolumbia, Kazachstan, Zimbabwe a tak ďalej. Počas predsedníctva sme reagovali aj na otázky, eh, povedzme, E, lesbickej komunity, homosexuálnej e, menšiny, bisexuálov a takisto transexuálov. A takisto sme reagovali na situáciu tých, e, ktorých práva sú porušované z dôvodu rozširovania internetu a in nových technológií. Po druhé, chcem hovoriť o podpore demokracie. 17. novembra rada prijala závery, v ktorých sa hovorí o tom, ako EÚ má posilniť svoje úsilie smerom podpore demokracie, pokiaľ ide tak o spoločnú zahraničnú bezpečnú politiku, ako aj o rozvojovú spoluprácu. Tieto závery obsahujú silný, politický, silný politický akcent, silné politické posolstvo prioritizácie a istej súdržnosti. Dúfame, že tieto závery budú prispievať k lepšiemu používaniu mnohých nástrojov, ktoré sú z dispozície a takisto e, zvýšia koherentnosť politického rámca. Európsky parlament, a teda na uznesenie, ktoré bolo prijaté 20. októbra, privítalo toto úsilie a takisto počiarklo nevyhnutné prispenie tohto parlamentu, ako aj národných a iných regionálnych parlamentov k podpore e, demokracie. Po tretie sme sa sústredili na ľudské práva a handicapy. Po viac ako ročnej práci sme hrdí na to, že Rade sa e, podarilo dohodnúť pre niekoľkými dňami 26. novembra závery e, Európskeho spoločenstva k dohovoru Spojených národov o právach osôb s postihnutiami toto bude vlastne prvýkrát, čo sa regionálna organizácia stane stranou e, dohovoru Spojených národov o ľudských právach. ďalším problémom e, bol e, živý záujem o prepojenie medzi podnikateľskou sférou a ľudskými právami. 10. a 11. novembra predsedníctvo zvolalo uskutočnú konferenciu Protect Respect Remedy, konferencia o podnikovej sociálnej zodpovednosti, pričom sme sa snažili posilniť rámec, ktorý bol vytvorený špeciálnym spravodajcom Spojených národov, pánom Johnom Ragim Pani predsedníčka, celkovým cieľom švedského predsedníctva bolo potvrdiť pozíciu EÚ ako e, angažovaného globálneho aktora v obla- tejto oblasti ľudských práv. Ako vedia poslanci, my sme chceli, aby sa aktivity a politiky EÚ stali transparentnejšími a jasnejšími. Predsedníctvo je preto potešené, že výbor pre politické a bezpečnostné otázky sa rozhodol v septembri, že bude sa venovať viacerým opatreniam, ktoré majú zaručiť zvýšenú viditeľnosť eh, politiky EÚ v oblasti ľudských práv na základe vynikajúcich návrhov, ktoré vzýšli zo sekretariatu Rady a komisie. Eh, tie príklady, ktoré ste už možno zaznamenali, zahraňajú zvýšené používanie mediálnych stratégií, systematickejšie zverejňovanie vyhlásení EÚ na rôznych fórach a posilnené pokrytie situácie v jednotlivých krajinách, vrátane výročnej správy EÚ o ľudských právach. Pred koncom švedského predsedníctva EU, e, na úrovni EÚ prebehne 17 dialogov a konzultácií o ľudských právach pod záštitou Kohomu, vrátane e, konzultácia dialogu s Ruskom, Čínou, Kanadou, Japonskom, Spojenými štátmi, e, Gruzínskom, Kyrgyzstanom, Tadžikistanom, Kazachstanom, Argentínou, Brazíliou, Kolumbiou, Mexikom, kandidátskými krajinami a Africkou úniou. Sme potešení, že uskutočníme prvé, vôbec prvé zasadnutie o ľudských právach, teda dialog ľudských práv s Arménskom 8. a 9. decembra. Chcela by som spomenúť, že v októbri rozhodla Rada iniciovať nový dialog s Indonéziou, ktorý bol spustený švedským a švedským ministrom pre zahraničné veci a jeho protežkom z Indonézie v novembri Rada pokračovala e, v otázke ľudských práv na politickej úrovni vrátane nedávneho samitu s Ruskom a Čínou. Tieto dialógy a konzultácie zostávajú kľúčovou súčasťou politiky EÚ v oblasti ľudských práv a našim cieľom e, zostáva dosahovať výsledky v tejto oblasti. V tomto kontexte sme zahájili vyhodnocovanie dialógu EÚ-Čína, o ktorom som hovorila už pri e, mojom predchádzajúcom briefingu a budeme naďalej e, informovať e, podvýbor o pokroku v, tejto, v tomto vyhodnocovaní. Nad rámec dialogov a konzultácií, ktoré viedol KOHOM, a ako vedia poslanci, odskutočnilo sa viacero meetingov, ktoré sa týkajú e otázky ľudských práv, vrátanie kotonu, dohody z kotonu. Jeden z príkladov je napríklad dohoda zo Zimbabwe, pokiaľ ide o článok 8 Ďalšie diskusie sa uskutočnili s našimi južnými čl- e, susedmi v kontexte e NP, medzi inými s Izraelom, s palestinskými úradmi Marokom a Egyptom. Implementácia usmernení EÚ v oblasti ľudských práv podľa nás má globálny dosah na politiky EÚ. Od počiatku nášho predsedníctva sme mali dôvod reagovať veľmi vehementne e, na početné udalosti v rámci našich e, usmernení. Bolo prezentované viacero demaršov a takisto vyhlásení. Predsedníctvo pokračovalo v úsilí EÚ apelovať na tie štáty, ktoré ešte tak nespravili, aby teda zrušili trest smrti. A ako už e, videli poslanci, my sme reagovali na popravy v viacerých krajinách. Pripomenuli sme si Európsky deň proti trestu smrti 10. oktobra spolu s Radou Európy. My sme e, poukázali na túto vec, na túto problematiku na valnom zhromaždení prostredníctvom ministerského podujatia. O dva týždne budeme oslovať 15. výročie e, nepovinného protokolu k ICCPR. Pokračovali sme v aktívnej práci EU, pokiaľ ide o boj proti mučeniu, reagovali sme na jednotlivé prípady a pokračovali sme v propagovaní e, dobrovoľného protokolu dohovoru OSN proti mučeniu. Intenzifikovali sme bilaterálne kroky v zmysle týchto usmernení a, to zahrňalo aj odporúčania od orgánov zmluvy o OSN. Ako určite vie podvýbor, predsedníctvo spustilo aktivity, ktoré sa týkali ochrany práv detí, tým, že sa sústredilo na výročné fórum mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv. A to sa so 6. a 7. júla v Štokholme. Konečná správa je sprístupnená na webovej stránke. Kohom sa ešte stretne aj v decembri e, e, za... vysokým teraz pani Marta Santos Pais, e, vysokou predstaviteľkou pre túto oblasť Spojených národov. V zmysle usmernení práv dieťaťa a o deťoch v ozbrojených konfliktoch rada identifikovala viacero pilotných krajín, na ktoré bude zameraná naša kontinuálna aktivita Prijali sme viacero krokov v rámci pripomenutia si výročia o dohovore práve pre práva detí a takisto konferenciu na vysokej úrovni o implementácii CRC. Viaceré členské štáty a teda ich veľvyslanectva organizovali lokálne iniciatívy. Najnovšie usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv samozrejme sú tie, ktoré boli prijaté na posled, teda minulý rok v rámci švedského, francúzského predsedníctva o násilia a diskriminácii proti ženám a deťam. Teraz sa snažíme eh, sledovať tieto správy a zoperačniť ich čo najviac. Výročie dohovoru CEDAW nám umožní venovať sa opäť pokroku, ktorý sme zaznamenali v dialogu s tretimi krajmi, najmä s Africkou úniou. Predníctvo sa snaží posilniť prepojenie medzi pôsobením Európskej únie v oblasti medzinárodnej legislatívy o ľudských právach tým, že vypracováva koordinované demarše v mnohých krajinách, ktoré sú alebo boli predmetom konfliktu na základe usmernení o legislatíve v ľudských právach. A to je iba jeden príklad seminára, ktorý bol zorganizovaný v Bruseli v septembri, aby sme si pripomenuli 60. výročie Ženevského dohovoru. z rozhodnutého seminára o budúcnosti dialogu o ľudských právach. Za posledné roky sme zaznamenali obrovský pokrok v integrácii ľudského práva, ľudských práv a humanitárneho práva v politike Európskeho spoločenstva jedným cieľom bolo zabezpečiť súdržnosť v je strannom úsilí Európskej únie, aby sme prepojili konanie OSN, OECD a Rady Európy s konaním Eur- Európskej únie. Čiastočne o tom hovoríme aj na našej internetovej stránke, kde sa venujeme politickým prioritám v oblasti ľudských práv na týchto medzinárodných fórach. Počas našho predsedníctva sme požiadali osobného zástupcu Kionku, aby sa zúčastnil zasadnutí v Štrasburgu a vo Viedni, aby sme sa venovali širšiemu poňatiu tejto problematiky ľudských práv. E, ďalej v oblasti obradnej politiky sa snažíme integrovať e, otázku ľudských práv, mm, otázku rodových aspektov a analýzy e, do fungovania pôsobenia takýchto jednotiek napríklad v Gruzínsku v októbri, napríklad členské štáty sa zúčastnili výmeny informácií o národnej implementácii dokumentu OSN číslo 1325. Keď sa teraz pozrieme na revíziu reštriktívnych opatrení na jesene, našou veľkou Um, cieľovou krajinou bol Uzbekistan. Nerozhodli sme sa rozšíriť tieto obmedzujúce opatrenia v októbri. Chceme pokračovať v dialogu s touto krajinou, taktiež o otázkach ľudských práv. Ďalšou dôležitou úlohou v oblasti mainstreamingu je vzhľadom na proces GSP Plus so Sri Lankou e, opatrenia v tejto súvislosti. E, keď sa teraz pozrieme na e, pole multilaterálneho pôsobenia, Predsedníctvo sa snaží naďalej propagovať generálne zhromaždenie OSN a Radu pre ľudské práva ako fóra, mm, na ktoré sa môžeme obrátiť e, a riešiť s nimi otázky ľudských práv. V minulosti sme sa snažili zmierniť napätia v regionálnych skupinách a tým, že sa chceme konkrétne angažovať v týchto regiónoch Dúfame, že naše kroky priniesli skutočne hmatateľné výsledky. Ja som mala možnosť spolupracovať s podvýborom pre ľudské práva pred niekoľkými týždňami a teraz by som rada potvrdila zanietenie našho predsedníctva vo otázkach ľudských práv, najmä v oblasti ochrany nezávislosti špeciálnych postupov v roku 2011 OSN má v pláne revidovať eh, Radu pre ľudské práva a v rámci blížicich predsedníctiev eh, švedské predsedníctvo sa chce venovať eh, príprave na túto revíziu. Pokiaľ ide o samotné generálne zhromaždenie, zasadnutie, ktoré sa skočilo naposledy, prinieslo mnoho pozitívnych výsledkov. Bolo schválených niekoľko uznesení, ktoré sa týkajú Európskej únie. E, uznesenie, ktoré sa týka práv dieťaťa, bolo priateľné jednomyselne od roku 2001 a získalo si rekordný počet e, sponzorov až 139. E, ďalej otázky, ktoré sa týkajú Demokratickej ľudovej republiky Kórey a tiež Barmy. Aj v tejto súvislosti boli prijaté uznesenia. Uh, a taktiež uznesenia o Iráne, ktoré pred, predniesla Kanada. Aspekty, ktoré sa týkajú mm, netolerancie, diskriminácie, e, náboženského utláčania. Aj tieto boli schválené e, v jednomyselne na tejto schôdzi. Je dôležité, aby naďalej e, mnoho krajín, vrátanie všetkých členských krajín EÚ hlasovalo proti uzneseniu o diskriminácii eh, v súvislosti s náboženským presvedčením. Homosexuáli majú právo na to, aby sa dodržiavali ich eh, základné práva. Ehm, tomuto sa venovala aj konferencia minulý rok eh, a budeme sa tomu venovať aj 10. decembra, keď sa uskutoční zasadnutie generálneho zhromaždenia pre ľudské práva. Um, práva lesbičiek, homosexuálov boli predmetom mnohých vyhlásení predsedníctva. Uh, za posledný pol rok. Venujeme sa týmto otázkam veľmi intenzívne a spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa angažujú v tejto oblasti, aby sme ešte prehlbili spoluprácu Európskej únie s týmito organizáciami. Európska únia bude naďalej aktívne pôsobiť v oblasti boja proti rasizmu a rasovej neznášanlivosti. Sme spokojní s výsledkami zasadnutia v oktobri, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti medzivládnej pracovnej skupiny implementácie Durbanskej deklarácie o programe a postupe, ale je dôležité priznať si, že názory na túto problematiku nie sú celkom jednoznačné a rovnaké. Keď som vystúpila v auguste na tomto podvýbore, zdôraznila som, že predsedníctvo bude venovať výraznú pozornosť využívaniu obmedzenia využívania nových technológií internetu vzhľadom na to, že technológie e, veľmi výrazne prispievajú k e, využívaniu slobody vyjadrovania. Zorganizovali sme seminár e, na zasadnutí OBSE pre ľudské práva vo Varšave v októbri a budeme sa tiež venovať otázke, ktorá bola predmetom schôdze začiatkom novembra v Egypte bola tá schôdza, ktorá sa zaoberala eh, riadením internetu. Pani predsedníčka. Bolo mi cťou spolupracovať s vašim podvýborom. Veľmi radi sme vás privítali za zasadnutí Kohomu v novembri. A chcela by som poďakovať celému podvýboru za hodnotnú výmenu názorov, ktorá prebehla niekoľkokrát počas nášho predsedníctva. A chcela by som na záver ešte poďakovať vám osobne, pani predsednička, za spoluprácu, ktorú sme mali možnosť s vami využívať. Ďakujeme veľmi pekne, pani Hamaršiold. Mám pocit, že v tejto novej situácii ehm, zmení Lisabonská zmluva ehm, naše zaužívané postupy a to v pozitívnom zmysle, že sa prehlbí naša spolupráca a budeme ehm, môcť ešte širšie spolupracovať v oblasti podpory ľudských práv, budeme viac ešte schopní vysporiadať sa s výzvami. Rada by som teraz dala slovo zastupkyni Amnesty International, ktorá sa zaoberá e, sieťou organizácií pre podporu ľudských práv v Európe. Nech sa páči, máte slovo. For... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za pozvanie a že môžem teda vystúpiť dnes tu. Odprezentujem niekoľko pripomienok v mene Amnesty International a siete pre ľudské práva a demokraciu. Je pravdou, že sme mali vysoké očakávania pokiaľ ide o pokrok predsedníctva v tejto oblasti. Priznávame, že tam bolo veľa vízie, ktoré boli veľmi dôležité. Pokiaľ ide o inštitucionálne zmeny, Lisabon alebo nie Lisabon, e, finančná kríza, klimatické zmeny. Ale myslím si, že tento kontext zmeny e, ponúkol veľa príležitostí. Bola to možnosť potvrdiť opäť pozíciu EÚ, pokiaľ ide o tieto princípy v oblasti ľudských a bolo možné to implementovať aj do praxe. A samozrejme predsedníctvo spomenulo niektoré konkrétne kroky, ktoré sa pretavili do reálnej roviny. Pokiaľ ide o business as usual, tak ako hovorilo predsedníctvo, švedské predsedníctvo zaznamenalo značný pokrok, pokračovalo v oblasti obhajcov ľudských práv, chcem spomenúť, že je tu jedna oblasť, kde švedské predsedníctvo naozaj zaznamenalo vynikajúce výsledky a za to by sme chceli poďakovať a to sa týka transparentnosti a prístupu k informáciám a k ľuďom. Zverejňovanie programov v predstihu pred všetkými, takmer všetkými zasadnutiami, početné konzultácie s organizáciami pro ľudské práva a takisto sprístupňujeme verejnosti mnohých informácií, to je vec, ktorú si veľmi vážime pokrok v oblasti zodpovedania sa inštitúcií EÚ, to bol veľmi, bol veľmi významný, jedna z významných priorít. My sme však očakávali viac v niektorých oblastiach. Predpokladali sme e, propagovanie zvýšených štandardov, vyšších štandardov v troch oblastiach, e, mainstreamovanie e, ľudských práv do oblasti politik EÚ, ďalej istá, istá súdržnosť, súlad politik EÚ a takisto otázka účasti, participácie a troška by som eh, rozpracovala a rozviedla, teda do podrobností spomenula niektoré tieto oblasti. My sme očakávali skutočnú snahu, pokiaľ ide o eh, začlenie ľudských práv do hlavných oblastí politík EÚ a chcela by som sa venovať niektorým príkladom. Evidentne došlo k rozšíreniu dialogu v oblasti ľudských práv. Ho počuli sme o 17 krajinách, ale došlo k tú istému problému, pokiaľ ide o limitovanie eh, diskusí o ľudských právach na týchto fórach a to fakt, že sa nedostali na vyššie fóra. Tak toto bolo v prípade samitov s Indiou a Brazíliou, kde ľudské práva neboli súčasťou programu schôdze. Vlastne nedám, počas nedávneho samitu, a v tomto dnešnom samite EU Čína, takisto to nie je súčasťou agendy. Bol tam, povedzme, bod o obhajcoch ľudských práv a bolo to v rámci podkladov pre vyjadrenia, pre predsedníctvo, ale e, to bolo všetko. Preto tam vnímame veľkú potrebu pokroku. Ďalej boli prijaté viaceré pozitívne kroky a to chceme pripomenúť a to sa týkalo oblasti biznis a ľudských práv, alebo teda podnikateľská sféra a ľudské práva. Toto vychádzalo už z predchádzajúcej práce eh, špa, teda francúzského predsedníctva, takisto predpokladám, že aj španielské predsedníctvo bude v tom pokračovať. Očakávame, že v záveroch rady decembra sa to objaví, bude to zakotvené, eh, zakotvená povinnosť aj v spoločnosti a podnikov a eh, dodržiavať práva ľudské. Ďalej otázka legislatívy proti diskriminačnej, antidiskriminačnej. Na jednej strane vidíme niektoré konkrétne kroky zo strany Švédska, keď napríklad kritizovali ehm, navrhovanú legislatívu v oblasti práva homosexuálov v Litve. To vítame. Ale pokiaľ ide o novú smernicu, kde tam, tam vnímame napríklad eh, nedostatok politického vodcovstva, ktoré bolo naozaj neminutné na dosiahnutie pokroku. Došlo k istému pokroku, pokiaľ ide o zakomponovanie politík ľudských práv, ktoré majú vnútorný a vonkajší rozmer, ten sa dostavil, a týkal sa to azylu a migrácie, to riešil štokholmský program. Druhý významný problém, ktorý som už eh, spomenula na začiatku eh, taká skutočná súdržnosť a súlad týchto politik EU. Keď EÚ hovorilo o embargu na vývoz zbraní eh, v Uzbekistane, otázka, prečo vôbec bolo takéto embargo uvalené, treba si e, ju položiť. Netreba to e, všetko dávať len na, na úrovni na národných záujmov. E, myslím, že tu došlo k značnému porušeniu, alebo značnému teda narušeniu tej kredibility. Keď napríklad riešime otázku mučenia, je pravda, že v prípadoch KNAP predsedníctvo bolo aktívne a takisto v podpore toho nepovinného protokolu ale my sme mali pocit, že sa to dalo riešiť komplexným spôsobom, interne aj externe. V rámci toho vnútorného rozmeru sme nevideli pokrok, pokiaľ ide o vydania, diplomatické zaručenia, o mučení a zlom zaobchádzania, o nesprávnom zaobchádzaní zo strany policajných zložiek v rámci členských štátov. Toto sú veci, ktoré zostali nedotknuté. Pozitívnym príkladom práce bol konsenzus v oblasti demokracie a to vítame, takúto diskusiu, takúto debatu, ktorá predstavovala dobrú príležitosť na to zistiť a pozrieť sa na to, ako, aký vplyv na občianstvo majú jednotlivé nástroje v oblasti ľudských práv a takisto väzba medzi ľudskými právami a demokraciou. Pričom konštatujeme, že už nepotrebujeme väčší počet nástrojov, potrebujeme lepšiu implementáciu toho, čo už existuje. Pokiaľ ide o východné partnerstvo, tak tam sme boli svedkami skutočného rozmera a prispenia od organizácie občianskej spoločnosti, čo umožnilo to, že sa dostali ľudské práva do popredia, ale ešte stále musíme dokončiť ten proces a musíme vidieť, aby oficiálne dokumenty odrážali e, tento fakt. V tretej oblasti, ktorú by som chcela spomenúť, tá sa týkala participácie, účasti a chcela by som načetnúť otázku skutočnej e, participácie a tá siaha nad rámec e, jednoduchých konzultácií, pretože to by mal byť obojsmerný proces, do ktorého sú zapojené predovšetkým organizácie typu Amnesty International a nie je otázka pripravenosti vypočuť si informácie a analýzy, ale tak dať e, spätnú väzbu, e, poskytnúť nejaké výsledky. Je to teda interakcia, nie je to len e, umožnenie prístupu k informáciám. Jeden z príkladov, kde takéto skutočná participácia sa neodohrala, je napríklad vyhodnotenie dialogu EU-Čína, kde organizácie občianskej spoločnosti boli konzultované značným spôsobom, ale my sme nedostali žiadnu spätnú väzbu aj napriek tomu, že nám eh, bolo eh, oznámené, že sme citovaní a spomenutí v ich správe. Takisto by som rada spomenula niektoré eh, špecifické témy, s ktorými sme sa stretli, hlavne pokiaľ ide o dialog v oblasti ľudských práv. Vo všeobecnosti sme boli svetkami dobrého trendu, pokiaľ ide o pokrok v samotnom nástroji na dialog o ľudských, o ľudských právach a čo to vlastne znamená. V situáciách, kde EÚ riešila krajiny, s ktorými má dobré vzťahy. Tam sme videli jasné návrhy, odporúčania a časové harmonogramy, ktoré z toho zišli. Gruzinsko, Kazachstan, Tadžikistan, to sú niektoré prípady. Samozrejme, videli sme aj veľmi minimálny pokrok v dialogu o ľudských právach, kde bol zaznamený naozaj malá zmena pozície, pokiaľ ide krajiny ako Uzbekistan, Rusko, jeden z, zo spôsobov riešenia takéto situácie je dohodnúť sa s partnerskými krajinami, že za predpoklady, že nie že, že, že vychádzajú z toho, že žiadna téma nebude tabu. Všetko sa môže dostať do programu kedykoľvek. To ale znamená, že nebudeme sa vyhýbať eh, takým ťažkým eh, pálčivým témam, ale zároveň, že sa budeme sústrediť na oblasti spoločného záujmu. Čiže budeme uznávať, že nie sú témy, ktoré sú tabu a budeme na základe tohoto definovať si našu spoluprácu s tretími krajinami. Pokiaľ ide o usmenia, tak tam sme naozaj uznali významný pokrok, ktorý bol dosiahnutý e, v teréne, a teda na úrovni tých jednotlivých e, hlavných miest, hlavne pokiaľ ide o prípady mučenia a takisto na úrovni medzinárodnej e, sme zaznamenali pozitívne pozitívnu odozvu na úrovni OSN, hlavne pokiaľ ide o prípravu Rady OSN pre ľudské práva. Na záver môjho vystúpenia by som rada uviedla niekoľko bodov, upierajúc zrak na nadchádzajúce španielské predsedníctvo a chcela by som nabádať a pozbudiť španielské predsedníctvo, aby eh, prebralo, nadviazalo niektoré dobré veci od Švédov aby tie, tú prax transparentnosti, ktorú sme my vyzdvihli už na začiatku, aby na ňu nadviazalo, aby z nej spravilo súčasť štandardu EÚ, aby institucionalizovalo, takéto niečo napríklad to zverejňovanie a spôsob, ako funguje predsedníctvo a takisto spôsob širokých, alebo široké konzultácie, ktoré budú nad rámec tých konzultácií, ktoré zaručia aj participáciu. Samozrejme, je tu ešte veľký kus práce, pokiaľ ide o konsolidáciu pokroku a takisto rozvoj tých lokálnych bodov na tej, úrovni, na tej terénnej úrovni. Chceli by sme takisto pozbudiť španielské predsedníctvo, aby spustilo proces, naštatovali proces pristúpeniu k dohovoru o, ľudských právach. To je veľmi dôležitý proces, ktorý musí byť riešený. A ďalej, pokiaľ ide o vedúcu úlohu, alebo takú vodcovskú úlohu predsedníctva, lebo čo sme boli svedkami eh, v niektorých prípadoch, a to bolo zrovna na istého z tej obavy z našej strany. Áno, my súhlasíme s vami, čo hovoríte, povedali, ale na druhej strane my nemôžeme e, nejakým spôsobom nastoliť e, ľubovoľne e, tú agendu. Ale je tu istý, istý, istý priestor pre predsedníctvo, ktoré môže stanovať niektoré témy a ktoré môže určovať tieto témy. Nemusí e, nevyhnutne nastolovať nejakým autoritárnym spôsobom. Aj španielské predsedníctvo v tomto priestor. Ďakujeme pekne. Iste sa zhodneme v tom, že máme k dispozícii vhodné nástroje, ale celkom ich nevyužívame. E, tak toto povedala aj pani Hamaršolt v mene švedského predsedníctva. Pani e, Hamaršolt e, celkom iste ešte v závere zareaguje na to, čo ste načrtli. Teraz by som rada dala slovo nášmu kolegovi Obiolsovi, ktorý je výročným spravodajcom pre ľudské práva a venoval sa tomu v úvode švedského predsedníctva. Teraz eh, vystúpila neskôr pani Hammerschild eh, s výsledkami predsedníctva, ale boli sme radi, keby aj vy ste spomenuli trochu eh, výsledky predsedníctva, pretože máme tu zastupcov aj švedského, aj španielského predsedníctva. Mohli by ste sa vyjadriť k návrhom, ktoré oni hm, sformulovali konkrétne? Muchas gracias, presidenta. Pekne, pani predsednička. Vždy, keď začína pol rok určitého predsedníctva, máme tu eh, dvojitý impuls. Na jednej strane máme legitímnu vôľu každej vlády, aby poznačilo jednoznačne pol rok svojho predsedníctva EÚ, ale na druhej strane tu máme impuls akejsi zodpovednosti, ktorej sa musí pretaviť do stálej aktivity a do rozvoja jedného predsedníctva po druhom. Ja dúfam, ako ste to vyjadrili aj vy, pani predsedníčka, že eh, menovanie pani Ešton ako vysokej predstaviteľky bude znamenať inštitucionálny a politický dodatočný prvok, ktorý by mal zabezpečiť tento proces rozvoja. Ja by som pozdvihol teraz svoj príspevok na poslednom eh, zasadnutí veľmi pozitívne počas toho švedského predsedníctva. Moje hodnotenie bude také isté vzhľadom na to, že som mal veľmi vážnu úlohu a že to prispelo k tomu, aby sme vytvorili priestor pre ľudské práva v rámci mainstreamingu politiky Rady a Únie. V tomto zmysle sme v priebehu stretnutia za 1,5 dňa približne mali delegáciu výboru pre zahraničné veci, ako aj boli tam prítomní zástupcovia španielskej vlády, a dospeli sme k záruke, že španielské predsedníctvo v oblasti politiky ľudských práv bude pokračovať v tej línii, ktorá bola načrtnutá švédským predsedníctvom za tento pol rok, ktorý sa čoskoro skončí. Zasadnutie, ako veľmi dobre viete, pani predsednička, nebolo špecificky orientované na oblasti ľudských práv. Bola to delegácia výboru pre zahraničné veci, ktorá sa stretla s ministrom pre zahraničné veci, s pánom Moratinosom, ako aj s ministerkou pre obranu pani Čakon ako aj s ministerkou pre európske žaložitosť Lope Sakarilo a ako aj so zástupcami španielskej vlády. Bolo by to málo užitočné, keby som vám teraz predložil také zhrnutie, taký náčrt celého programu, len toľko, že vlastne by to pravdepodobne, keby to trvalo 1,5 dňa dlhšie, tak by sme vyriešili problémy celého sveta, avšak žiaľ Bohu sa nám nepodarilo dosiahnuť tento cieľ. Prakticky sme mali celý rad ten, ktorý rýchlo vypočítam, ktoré načrtli jasný vzťah med, s tematikou ľudských práv. Takže vymenujem ich a stručne budem komentovať niektoré z týchto tém, ktoré sa mi zdajú buď naliehavé alebo veľmi dôležité. Hovorilo sa napríklad o vôli zintenzívniť a optimalizovať vzťahy cez latinské vzťahy v novom kontexte aplikovania Lisabonskej zmluvy a ako aj rozvoja novej e, administratívy pána Obamu v USA boli navrhnuté alebo spomenuli sa možnosti nielen kompromis realizovať počas španielského predsedníctva summit z USA, ale takisto aj nájsť akúsi rutinu. Mať dva výročné samity alebo dva samity za rok, tak ako sme zorganizovali podobný summit s Ruskom v oblasti ľudských práv, alebo táto oblasť ľudských práv by mala byť vždy prítomná na týchto samitoch. Na druhej strane je logické, že vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou sú veľmi dôležité. Spomeniem tému Kuba, ktorá bola súčasťou našich diskusí, kde tak zástupcovia španielskej vlády, ako aj členovia Európskeho parlamentu, ktorí sme tam boli prítomní, sme mohli skonštatovať, že existuje zrejma, zrejmy nedostatok pokroku, čiže žiaden pokrok nebol zabezpečený po zmene kubanskej vlády, ktorý mm, v nás vyvolal určité očakávanie. Ďalej sa hovorilo o Afganistane. A môžeme skonštatovať určité spoločné znepokojenie pred situáciou, ktorá sa vôbec nelepší a kde pravdepodobne zostávajúca alebo tá terajšia stratégia nám nepomáha. Pomoc občanstvu alebo občanom Afganistanu, aby sa mohli vyrovnať s, tak so zdravotnými, ako aj s potravinovým nedostatkom, by mohol eventuálne nám predložiť nový rámec, kde by sme mohli zabezpečiť pokrok v tejto medzinárodnej uh, pomoci. Ale chcel by som sa venovať teraz dvom témam, ktoré sa mi zdajú najzaujímavejšie. A možno by som chcel priťahnuť vašu pozornosť v tejto chvíli práve vás pod výboru pre ľudské práva. Počas španielského predsedníctva vykonáme prvé kroky v implementácii služby pre zahraničné veci EU. To je veľmi dôležité z môjho pohľadu je to dimenzia, ktorá je najdôležitejšia, ako aj najinovatívnejšia v rámci Lisabonskej zmluvy. Musíme dohľadať na to, aby politická činnosť v oblasti ľudských práv bola jadrom rozvoja, ako aj harmonogramu, ako aj prvých krokov, ktoré vždy eh, sú veľmi Eh, rozhodnutým alebo definujúcim prvkom vo vzťahu s zahraničným. Je to úloha, ktorá eh, musí eh, byť prioritne podporovaná v rámci tohto podvýberu. A potom máme ďalší veľmi dôležitý aspekt, aspoň konjunkturálne dôležitým aspektom, pretože počas roku sa bude objavovať problematika v oblasti ľudských práv, ako aj nebezpečenstva, ktoré pravdepodobne nie je vnímané vo všetkej v celej svojej intenzívnosti alebo v celej svojej dôležitosti z dlhodobého hľadiska pre všetky krajiny EÚ. Stačí citovať, že dva najtragickejšie prvky európskej scény za posledných rokov boli terorizmus, ktorý veľmi prudko zasiahol niektoré krajiny, Španielsko, Veľkú Britániu a tak ďalej. A spektakulárny, každodenný pohyb nelegálnych pristahovalcov, príchod nelegálnych pristahovalcov na no, loďkách v rámci Stredozemného mora. To sú dve indikácie, ktoré nám znázorňujú, že teda je tu naozaj vážny problém, ktorému čelíme. No, Európska únia od roku 1995 má no, dohodu v oblasti Stredozemného moru, ktoré stanovuje politiky ako je ochranu ľudských práv, ktorý je dôležitým e, prvkom. V tomto parlamente sme kritizovali nedostatok účinnosti, ak to môžeme takto povedať, tejto agendy. Ale bolo to predložené. Potom, ako sme spustili Úniu pre Stredomorie, sa vytvorila paradoxná e, situácia, kde prišlo k určitej depolitizácii vzťahov medzi Európskou úniou a tretimi krajinami, ktoré sa nachádzajú na juhu a východe e, Stredozemného mora, kde otázky demokratických fóriem alebo ochrany ľudských práv sú veľmi na okraji, ktoré majú taký funkcionalistický, teoretický rozmer, kde sa ľudia zamerovali na veľké stavby alebo veľké realizácie, ale naopak na okraj tejto jasnej depolitizácii sa e, zároveň rozvíjala určitá politizácia inštitucionálnych záležitostí spolupredsedníckých a vodcovských e, záležitostí, ktoré vlastne ovplyvnili oveľa zraniteľnejší vzťah medzi Izraelom a arabskými krajinami. V novembri v Istambule sme mali stretnutie, ktoré nakoniec sa nebolo možné eh, zrealizovať. A nakoniec eh, skoro, mohol by som povedať, eh, bez preháňania, že tento proces momentálne sa nachádza v takej paralýze. Včera e, bolo stretnutie medzi ministrom zahraničných vecí e, Španielska, Francúzska ako aj Egypta v Paríži, aby sa e, skúsilo podporiť deblokácia tejto situácie. Ale myslím, že je dôležité, aby na tomto podvýbore nie len kvôli geopolitickým dôvodom, ako aj kvôli dôvodom v oblasti ľudských práv a demokracie, sa otázka tejto paralýzy alebo vyjasnenia budúcich etap Stredomorskej únie získalo dôležité miesto. Tejto téme sme sa veľmi venovali počas diskusie v Madride a myslím, že táto téma by mala pritiahnuť aj našu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Lisa. Pekne, pán Obios. Vplyv Lisabonskej zmluvy na prácu našho podvýboru je téma, ktorej sa celkom iste ešte budeme musieť venovať. Mm, celkom zaujímavé by bolo vypočuť si ešte od pani Hamaršelta, ako kohom má v pláne prispôsobiť sa týmto novým okolnostiam, ak sa nemýlime. Mm, Španielsko je poslednou krajinou, ktorá sa ujme predsedníctva v tom starom systéme a potom nastanú nejaké zmeny. Možno by ste mohli uviesť konkrétnejšie, k akým zmenám dojde vo vašej práci. Mm, na zozname mám teraz kolegu Protasieviča, rada by som eh, sa opýtala, či pán Howitt eh, by nás rád oboznámil s výsledkami zasadnutia um, generálneho zhromaždenia OSN eh, a v súvislosti s tým, čo tu odznelo od švedského predsedníctva. Pán Protasievičak najskôr. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme za tri prezentácie. Musím povedať, že som E, spokojní s tým, e, čo nám povedalo švedské predsedníctvo o výsledkoch e, svojej práce. Mm, bol som ešte viac potešený, keď som počul, že predsedníctvo chce, aby Európska únia sa stala globálnym hráčom v oblasti ľudských práv. Avšak musím povedať, že mám aj isté trpké pripomienky, pretože v dôsledku globálneho prístupu možno predsedníctvo um, zanedbáva trochu situáciu v krajinách, ktoré e, sú našim bezprostredným susedom, ako napríklad Bielorusko. Táto krajina ani nebola spomenutá v tej krátkej správe švedského predsedníctva, ale pokiaľ viem, ako predseda delegácie pre vzťahy s Bieloruskom, e, celkom dobre poznám túto situáciu e, v tejto krajine a v minulý týždeň e, sme prijali delegáciu aktivistov v politickom živote v oblasti ľudských práv tu v Bruseli pod vedením Alexandra Milkeviča, ktorý je laureátom Sacharovovej ceny. Musím povedať vzhľadom na tieto skutočnosti, že ešte stále zhruba 10 ľudí v Bielorusku sa vníma ako väzni svedomia, teda považuje sa väzni svedomia Amnesty International, ešte stále je obmedzenie slobody pôsobenia médií v súlade so správou medzinárodnej organizácie, ktorá sa týmto zaoberá a podľa ich najposlednejšej správy, ktorá bola zverejnená začiatkom novembra a je obmedzená sloboda zhromažďovania sa ktoré platí pre politické strany, mimovládne organizácie, ale aj pre um, organizácie, ktoré sa zaoberajú sledovaním dodržiavania ľudských práv, ako napríklad jasná alebo nadácia um, Bieloruska Helsing. To je organizácia, ktorá mala dokonca veľký problém získať eh, oficiálnu registráciu. A ešte jedna vec. Zaslal som list pánovi Kalbertovi začiatkom septembra v ktorom som popisoval tieto veci predtým, ako sa stretne s bieloruským ministrom zahraničných vecí a nedostal som absolútne žiadnu reakciu. Musíme čakať na to, aby Lisabonská zmluva budla účinnosť, aby sme získali odpoveď na niektoré otázky od predsedníctva. Nepotrebujeme žiadne nové zmluvy na to, aby sme mohli komunikovať takýmto spôsobom. Tri mesiace už čakám na odpoveď. Neviem, či e, sa tomu venovali na schôdzi, tomu, čo som načrtol, či má v tomto smere predsedníctvo nejaké ambície alebo nie. Neviem vôbec nič. Neviem, čo to mám povedať. Je to jednoducho hanba. A ďalej Bielorusko bolo pozvané k východnému partnerstvu. Bol to program, ktorý, ktorého autorom je švédska súčasná vláda, ktorá je aj eh, v tomto predsedníctve. Myslím si, že toto ticho okolo Bieloruska nie je len pozvaním vytvoriť, tak povedia, čínsky model demokracie v Bielorusku. Ja si myslím, že to nebolo v pláne tých ľudí, ktorí pracujú na tomto východnom partnerstve, aby sme eh, našich eh, východných susedov motivovali k tomu, aby vytvárali svoju demokraciu podľa modelu Číny. Myslím si, že naše susedné krajiny si zaslúžia, aby mali aspoň kúsok slobody, kúsok demokracie, teda kúsok toho, čo my e, považujeme za úplne samozrejme v Európskej únii. Ďakujem pekne, pán Protasievič. Podľa mňa je dôležité, že e, vy ako predseda delegácie pre vzťahy s Bieloruskom e, sa zúčastňujete aj našej schôdze a Celkom iste pani Hamaršiold zareaguje na to, čo ste uviedli. Rada by som poďakovala e, podpredsedovi Gžibovi za to, že zorganizoval stretnutie minulý týždeň s Aleksandrom Milikievičom a jeho kolegami. Domnievam sa, že to bolo veľmi užitočné stretnutie, pretože sme mali možnosť porozprávať sa o tom, aké sú situácie v Bielorusku. Teraz, pán Howitt, vám by som dala slovo, aby ste nás oboznámili s výsledkami generálneho zhromaždenia OSN. Well, much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa ospravedlniť, ospravedlniť eh, švedskej eh, kolegyni. Eh, unikla mi jej úvodná prezentácia. ale s pani Andrejkine, e, samozrejme som už počas predchádzajúcich týždňov mal možnosť byť a mali sme takisto možnosť viesť e, viacero diskusí a chcem aj z tejto pozície pogratulovať a naozaj vyzvihnúť predsedníctvo e, za prácu, ktorú odviedlo počas predchádzajúceho obdobia. Sú tu dve konkrétne veci, ktoré vznikajú z najnovších návštev našej delegácie na úrovni OSN. Veľmi silná snaha sa objavila reorganizovať a upgradovať spôsob, akým rieši systém OSN eh, práva žien, a teda ľudské práva žien. Je to silou nielen švedského predsedníctva, ale takisto EÚ a teraz sa ocitáme v pozícii, že vždy dochádza k istým byrokratickým eh, omeškaniam v rámci OSN. Toto je to smerovanie, ktoré bolo nastavené. A pokiaľ ide o organizácie ochrany ľudských eh, práv, o čo viac budeme schopní smerom na nich vplývať z úrovne EÚ, tak o to e, lepší e, bude ten systém, o to lepšie bude nastavený. Možno by predstaviteľka predstavujúcej krajiny dokázala nejakým spôsobom sa vyjadriť e, k tejto oblasti. Ďalej, zdá sa dosť nepravdepodobné, že nový, nová vysoká predstaviteľka a generálny tajomník nebudú európskym kandidátom. Bude to určite prominentná osoba a bude to osoba, ktorá zrejme po, bude pochádzať zo Švédska, ale pokiaľ ide o tie diskusie, ktoré sme vedli v New Yorku, zdá sa byť pravdepodobným, e, že bude stanovený orgán, neviem, či to bude nazvaný orgán e, zmluvy alebo zmluvný orgán. Sekretariat potvrdí ten môj žargon, ktorý som ja zvolil, ale každopádne e, bude tam určite zvolený nejaký orgán, ktorý bude dohľadať na otázku dodržiavania práv žien Takisto by ma opäť e, zaujímala, zaujímal názor predstaviteľov komisie, ako aj predsedníctva. Bola takisto veľmi živá diskusia aj napriek tomu, e, že e, ďalšia reforma Rady pre ľudské práva nebude formálne dohodnutá do roku 2011. Samozrejme sú tu prípravy v predpolí a tradične my v parlamente vrátane správy pani Andrikiene. Hovorili sme o tom, že tieto veci treba posilniť na úrovni eh, Rady pre ľudské práva a že táto rada, ktorá má svoje sídlo v Ženeve, má mať posilnenú úlohu. Mnohí z nás by navrhli dokonca ešte silnejšiu úlohu na nadväznosti na, na tú review, ktoré prebehne. Samozrejme, uvidíme, či rada a komisia majú nejaké najnovšie eh, pozorovania v tejto súvislosti, pretože musíme veľmi obozretne zvážiť ako zakomponovať tie elementy reformy do celého procesu, ktoré zatiaľ neboli realizované. Ešte ďalšie dva troška odťažitejšie body. Je to otvorenie úradu pre predstaviteľa pre ľudské práva. To je vec, ktorú by sme mali privítať a možno by ste vedeli poskytnúť podrobnejšie informácie, ako by sme to vedeli využiť pokiaľ ide o naše, e, naše fungovanie alebo náš kontakt s touto, s touto osobou, s týmto úradom. A nakoniec by som sa chcel podeliť o e, vec, ktorú som spomenul v New Yorku a chcem to tu pripomenúť v súvislosti so správou Goldstein. E, právom sa odvila veľmi živá debata, vrátane, sa, vrátane toho vypočutia, ktoré bolo na našom podvýbore v, do tohto roku, už v septembri. Chcem povedať, že najväčšia obava, ktorú by sme mali mať, je fakt, že členské krajiny EÚ sa nedokázali dohodnúť na celom na tomto tom texte. A takisto tu ide o veľmi vážne obvinenia z porušovania, obojstranného porušovania ľudských práv zo strany oboch strán tohto konfliktu v Gaze. Otázka je, akým najlepším spôsobom môžeme riešiť takýto konflikt a tieto porušovania v kontexte dohovoru OSN je dôležité pripomenúť aj kolegom zo Švédska, že toto nie je oblasť, kde by sme sa mali vyniť vzájomne za to, čo sa nám nepodarilo, ale tu by sme mali skôr konštruktívne spolupracovať s Izraelom, s Palestínou a fungovať v rámci systému OSN, aby sme to, čo sudca Kostens vyzdol v svojej správe, aby aj to bolo zohľadnené a dúfam, že obe strany, ktoré sú uvedené v tejto správe, pristúpia k vyšetrovaniam a že konštruktívnym spôsobom to vyriešime. A dúfam, a som si istý, že predsedníctvo robí všetko, aby tak bolo. Chcel som to len takto verejne prezentovať. A ďakujem pekne. Kýtos, herra Howitt. Ďakujem pekne, pán Howitt. Ako viete, pán Galson bol pozvaný na zasadnutie výboru AFET, ale Eh, ak sa, nemys- ak sa nemýlime, tak neprijal toto pozvanie eh, z, o, z jasných dôvodov. Je to škoda, pretože parlament, eh, náš parlament s ním veľmi rád diskutoval o jeho nápadoch. Teraz by som rada dala opäť slovo pani Hammerscholte a potom ešte na záver pani Alor sa by mali možnosť vyjadriť sa k tomu, čo tu odznelo. Prepáčte ešte predtým, ako dám slovo pani Hammerscholte, Najskôr pani Kiel Nielsen požiadala o slovo. Nech sa páči. Euh, Chcela by som vyzvať eh, švedské predsedníctvo a spýtať sa ich na prípad eh, bas, básnika Taufika Benzika, ktorý bol minulý mesiac od, odsúdený na 6 mesiacov eh, väzby po tuniských voľbách 25. oktobra tohto roku sme skonštatovali e, vlnu násilia, ako aj útoky na ochbrancov ľudských práv, ktoré je bezprecedentné e, mimovládne organizácie na ochranu ľudských práv kričia a vyzývajú na ochranu, avšak zatiaľ to nie je nič platné. Začali sa veľmi silné represie, avšak toto všetko sa realizuje v všeobecnej indiferencii alebo nezájmu zo strany Európskej únie. Žiaden zástupca Európskej únie nebol alebo z konkrétneho výboru sa nevenoval tomuto procesu. Myslím, že by sme si jasne povedali, že sme vinní za to, že nepomáhame ľuďom, ktorí sú takto ohrodení. Také prípady ako pán Bendrik e, sú veľmi e, význačné tak e, na európskej úrovni, aby sme čo najskôr sa venovali takýmto prípadom pána Beneliho a tak ďalej a aby sme využili vzájomné vzťahy s Tunískom a e, dali na vedomie, že toto je úplne v protirečení s našimi záväzkami, tak e, ako myslím, že je to teda na švedskom predsedníctve, aby urobilo niečo proti e, opätovnej vlne násilia v Tunisku. Ďakujem pekne. Teraz pani Hamaršel, nech sa páči. You, Ďakujem, pani predsednička. Budem sa snažiť eh, vyjadriť sa v krátkosti k otázkam, ktoré mi boli adresované a tiež eh, mm, sa vyjadrím k vyjadreniam, ktoré povedala pani Alonso. Rada by som taktiež, ak dovolíte, a požiadala zastupcu komisie pána Arno, aby sa vyjadrila eh, k tomu, čo tu odznelo na adresu rady, ale aj komisie. Na úvod, pani predsednička, ak dovolíte, by som rada spomenula e, jednu skutočnosť, ktorá sa ocitla vo viacerých otázkach, ktoré boli položené, a síce je to úloha zapojenia otázky ľudských práv do všetkých ostatných oblastí politiky Európskej únie. E, my sa venujeme e, týmto témam aj na politickej úrovni ale to je iba jeden rozmer. Druhým rozmerom je každodenná práca, zapájania otázky ľudských práv do všetkých ostatných politických oblastí. Ja by som chcela vyzvať poslancov a členov tohto podvýboru, ale ostatných aktivistov ľudských, v otázke ľudských práv, aby sa pozreli na vyjadrenia a na správy so summitov a tiež na materiály, ktoré sú na internete a ktoré sa týkajú kontaktov na policajnej úrovni, ktoré nadviazalo predsedníctvo. E, venovali sme sa otázkam ľudských práv. Mm, najposlednejšie e, spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zverejnené dnes e, v súvislosti s koncom samitu EU Čína, má tiež odsek, ktorý sa venuje ľudským právam. Tu je iba jeden príklad. Ako iste poslanci vedia, niekoľko švédskych ministrov informovalo parlament o rôznych aspektoch e, práce predsedníctva a tiež sa vyjadrili e, k politickému úsiliu na podporu a zviditeľnenie otázky ľudských práv. Myslím si, že úloha zapojenia ľudských práv do zahraničnej politiky a zahraničných e, politických krokov Európskej únie je niečo, čomu sa predsedníctvo venovalo veľmi intenzívne a každý deň. Snažili sme sa to zohľadňovať vo tlačových eh, správach, ale aj v krokoch, ktoré sme prijímali, aj keď eh, to nebolo všetko pod vedením kohomu, eh, pod rozhodnutiami, ktoré sme prijali v rámci našej spoločnej zahraničnej bezpečnej politiky, ale aj na našich misiách zahraničí. Všetko bolo namierené práve k tomu zakomponovaniu ľudských práv do ostatných politických oblastí. Isté, že môžeme zlepšiť eh, aj mm, v tomto smere ešte mnohé, ale dosiahli sme už skutočne eh, veľké výsledky. Eh, ďalej snažíme sa zjednotiť aj aktivistov tu v Bruseli. Organizujeme pravidelne podujatia, výmeny názorov na túto tému. Teda aj v tomto smere sa snažíme byť aktívni. Mm, ďalej by som sa rada vyjadrila k tomu, čo uh, uviedol pán Protasievič o otázke Bieloruska. Áno, je pravda, že Bielorusko sa vôbec nespomenula a to najmä preto, e, že to nie je jedna z krajín, s ktorou sme viedli dialog ľudských ľudských a počet našho predsedníctva. Avšak e, situácia v Bielorusku v oblasti ľudských práv mm, bola na našom programe, venovali sme sa jej. Je to dôležitý aspekt našej práce v súvislosti s východným partnerstvom. Mm, v záveroch rady, ktoré boli prijaté o Bielorusku zo 17. novembra, mnoho otázok, ktoré spomenul pra Protasievič, sú e, sformulované aj ako otázky, ktorým sa venuje rada tie konkrétne otázky, ktoré ste spomenuli vo vašom liste, e, sa budem snažiť preskúmať a zabezpečím, aby ste dostali odpoveď na vaše otázky. E, pán Obiol spomenul otázku Stredomoria, k tomu sa vyjadri pani zastupkynia Amnesty International, ale ja by som rada povedala, že naši kolegovia, naši partnery, v oblasti Stredomoria vnímajú formáty, ktoré sa týkajú priamo ľudských práv, ktoré som ja spomenula a ktoré umožňujú Európskej únii vymieňať si názory, e, ktoré existujú priamo v praxi. Pokiaľ ide o otázky fungovania OSN, ktoré tu boli spomenuté, revízia Rady OSN je obrovskou výzvou pre nadchádzajúce roky. A je to revízia, ktorá ešte stále nie je uzavretá. My sa snažíme um, neustále dosahovať pokroky v tomto smere. Sme sa začať vymeniať si názory o tom, ako by sme mali naplniť túto revíziu a čo presne by Európska únia mohla sa snažiť dosiahnuť v tejto oblasti. Ako jeden príklad nášho prístupu a otvorenosti by som rada uviedla, že teraz sme v štádiu načúvania. Rada nemá stanovisko Európskej únie k tejto revízii práve preto, že si chceme vymieňať názory s zastupcami občianskej spoločnosti, občianských združení, s našimi partnermi aj s tými, ktorí majú rovnaké názory, ale aj s tými, ktorí majú odlišné názory. Toto je štádium, ktoré musíme oslovovať predtým, ako sa pustíme do samotných rokovaní. Pán Howitt uviedol eh, niekoľko skutočností, ktoré sa týkajú správy Goldstone. Ja som mala možnosť eh, venovať sa tomu podrobnejšie, keď som eh, pred niekoľkými týždňami vystúpila na tomto podvýbore, ale rada by som potvrdila, že Európska únia berie túto správu veľmi vážne a e, vychádzame pritom z nášho spoločného stanoviska, e, ktoré zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať medzinárodné e, záväzky, ktoré vyplavujú z medzinárodných legislatívnych aktov. My žiaľ sme zatiaľ neboli schopní dosiahnuť výsledok v týchto rokovaniach, ktorý byl priatený, ale budeme sa snažiť aj naďalej vyviať úsilie v tomto smere a budeme vás informovať pravidelne o pokrokoch. Ak dovolíte, teraz e, by som sa rada vyjadrila k tomu, čo povedala pani Kiel Nielsen. E, situácia novinárov v Tunisku a tiež hovajcov ľudských práv v tejto krajine je znepokojujúca. Žiadali sme zástupcov našej diplomatickej misie v Tunisku, aby nás informovali o aktuálnom dianí a tiež o návrhoch e, konania. E, tomuto sa v tejto chvíli venujeme veľmi intenzívne. Ak dovolíte, e, rada by som ešte spomenula niečo všeobecné a síce vzťah medzi našimi vnútornými a vonkajšími hospodárskymi právami. Pán Pani Alonso to potom zakomponuje aj do odpovedí na otázky ďalších poslancov. Myslím si, že je dôležité, aby sme to vnímali prepojenie, teda pôsobenie na úrovni členských štátov, ale potom aj schopnosť konať navonok. Um, ehm, je to niečo, čo si uvedomujeme. Isté, že môžeme tam ešte mnohé zlepšovať, ale ja by som rada uviedla jednu otázku, ktorá tu bola spomenutá a týka sa uznávania dôležitosti ľudských práv. To je nepochybné a to je obsahnuté v štokholmskom programe. Poslanci iste počuli eh, ministrov eh, Švedska pre pristahovalectvo a pre spravodlivosť, eh, z ktorých vystúpení toto veľmi jasne vyplynulo. Tiež sa vyjadrili k otázkam transparentnosti. Návrh tejto správy je k dispozícii na internete. Sú tam aj odseky, ktoré sa týkajú základných práv a slobody náboženského vierovýznania, je dôležité venovať sa tomu vzhľadom na prípravu návrhu smernice o nediskriminácii. Tiež by som sa rada vyjadrila ešte k ďalším dvom bodom, ak dovolíte. Mm, funkcia vysokej predstaviteľky v Bruseli. K tomuto by som rada povedala, že to nám umožňuje vytvoriť ďalšiu novú platformu e, pre naše kroky v oblasti krizového riadenia, v oblasti rozvoja, ale tiež v, v oblasti lepšieho presadzovania noriem, ktoré platia pre ľudské práva. Celkom iste to zlepší naše možnosti, toto je to nepochybne krok vpred. Pani predsednička, ešte by som rada povedala, pani Alonso uviedla v krátkosti otázky týkajúce sa spätnej väzby. Mm, uviedla, že by eh, bola radšej videla lepšiu spätnú väzbu všetkého predsedníctva v otázkach ľudských práv. Ehm, ja tieto veci vnímam veľmi vážne. Možno ehm, je vhodné, že vystupujeme s touto záverečnou správou ešte mesiac pred e, samotným koncom nášho predsedníctva, teda preto len máme ešte istý priestor zlepšiť isté veci. Snažíme sa usilovne udržiavať intenzívny kontakt s zástupcami mimovládnej organizácie, občianskej organizácií. Snažíme sa veľmi usilovne komunikovať, ale v niektorých prípadoch je to otázka e, dôvernosti informácií, ktoré máme k dispozícii, ktoré sa týkajú obhajcov ľudských práv. Ďalej, pokiaľ ide o vyhodnocovanie otázky Číny. Ešte stále to nie je uzavreté, ešte stále sa venujeme otázkam spätnej väzby, ale aj interakcie, aj čo sa týka vzťahu s parlamentom, ale aj občianskej organizácií. E, len teraz sme začali diskutovať o tomto vyhodnocovaní a to čiastočne preto, že plánujeme a venujeme sa poslednému kolu dialógu s Čínou. Teda v tomto smere môžem povedať len to, pani predsednička, že sa k tomu vrátime v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hamaršiolt. E, som si istá, že pani Arnold ešte by rada aspoň krátkosti vystúpila, zareagovala na otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne, pani predsednička. My sme zdôrazňovali veľmi otázku koherencie ako aj účinnosti. Takže je tu jeden bod, ktorému by som sa chcela viacej venovať, vzhľadom na to, čo pán Hawita nám odovstal zo svojej návštevy e, Národného zhromaždenia, ako aj v e, kontaktov, ktoré nadviazal. Ide o aspekty e, žena, bezpečnosť a mier. Chcela by som niečo k tomu povedať, pretože z môjho osobného hľadiska by som chcela vyzdvihnúť dve e, ženy, ktoré sú komisárkami, ktoré končia v súčasnej komisii, ale ktoré veľmi pomohli k tomu, aby teda tieto e, témy boli naozaj naliehavými a dôležitými súčasťami agenty, čiže pani Wallström a Chcem teraz poďakovať pani Eleonor Hammerštod za určitý pokrok, ktorý bol zrealizovaný a ktorý sa skonkretizoval z, na základe globálneho prístupu, ktorý bol prijatý v decembri minulého roku. Ženy, bezpečnosť a mier boli naštartované rôzne misie e, pre obranu žien, ale takisto zo strany komisie rôzne e, tréningové záležitosti, ktoré e, sa venujú v spolupráci ako aj rozvoju týchto vzťahov. Takisto spolu aj s predsedníctvom v októbri švedské predsedníctvo zvolalo stretnutie so všetkými členskými štátmi, aby sme sa mohli zamyslieť, aká bola ich implementácia akčného plánu pre 1325. Eh, Išlo o rezolúciu OSN eh, pre ochranu a bezpečnosť žien, vrátane rokovaní mierových dohôd. A myslím si, že teraz môžeme požiadať Európsky parlament, možno aby nám napomohol, pretože budúci rok by sme naozaj chceli pokračovať v podporovaní eh, review conference asi desiatky týchto eh, uznesenie, alebo tak, ako to povedal aj pán Howitt, ešte musíme zabezpečiť pokrok na úrovni OSN. Architektúra e, v tejto ochrany sa môže ešte ďalej pohnúť, avšak stále sú tu určité rizika. Potom je tam otázka nominácie špeciálneho spravodajcu pre e, násilie v ozbrojených konfliktoch. To je niečo, čo ste aj vyspomenuli a domnievam sa, že by bolo zaujímavé, pretože zatiaľ máme len 16 členských štátov OSN, ktorí majú akčný plán na národnej úrovni, z toho len 3 mimo Európskej únie sú e, priateľských krajín, ako je treba s Norskom. Takže okrem únie, čiže mimo týchto 25 členských štátov a máme teda len tri africké krajiny a latinskoamerické krajiny, ktoré niečo takéto realizujú. Takže bolo by potrebné, aby sme vykonali väčší tlak na členské štáty a my takisto musíme vykonať ďalší tlak na naše partnerské krajiny, hlavne z Africkej únie, z Magrebu, z Latinskej Ameriky. Toto je niečo, v čom by sme mali pokračovať. Nepoznám Overseeing Committee, o ktorom hovoril pán Howitt, ale myslím, že by sme sa mohli potom e, informovať a e, vrátiť sa potom k tejto otázke ďalej. Pokiaľ ide o, o e, prácu s alebo o otázku pána Obilosa ohľadom stredozemnej oblasti. Myslím si, že ako ochrankyňa ľudských práv, ako môžeme povedať, že toto je uh, Kritická zóna, kritická oblasť, kde e, určitá časť e, problémov je spojená s e, sústredením sa na izraelo-arabský konflikt. To znamená, že nemôžeme zabúdať na toto, aj keď sa súhlasíme s tým, že je to problémová zóna, že je to vlastne oblasť, kde nikdy nie je pozorovaný, teda sú, poz, nie si zabezpečené pozorovanie volieb, avšak nemôžeme zabudnúť na to, že so všetkými krajinami tejto oblasti, okrem teda krajín, s ktorými nemáme e, e, dohodu o partnerstve, ako je Sýria a Líbia, máme už e, predvstupovú dohodu, ale máme vlastne aj dialog s našimi partnerskými krajinami, s celým tým benchmarkom, ktorý máme zabezpečený, čiže snažíme sa ísť ďalej, avšak zlá novinka je taká, že podvýbor pre ľudské práva v rámci dohode o partnerstve bol od vložené na neskôr po teda e, voľbách v Tunisku. Kolega to už spomenul, po teda voľbách Tunisania neboli spokojní s niekorými poznámkami, ktoré boli im zaslané zo všetkých úrovní EÚ a všetko bolo teda odložené na neskôr. Takže tuto je také malé maličký problém, ktorý by sme sa mali, na ktorým by sme sa mali zamyslieť. Takže ale budeme pokračovať v oblasti ľudských práv, budeme pokračovať aj s Radou Európy. Máme tu ďalšiu časť prác s Benátským výborom, ako aj s e, pod výborom pre ľudské práva. Čiže v niektorých krajinách sme sa viac menej pohli ďalej. Ďalej tu máme Egypt. E, mali by sme sa pozerať na tú krajinu nie čierno-bielo, ale mali by sme e, sa zamyslieť nad tým, že napriek týmto problémom by sme mali pokračovať náš dialog v rámci bilaterálnych dohôd o partnerstve. Mali by sme pokračovať v obrane ochrancov ľudských práv z jasných dôvodov politického E, rizika, e, pred ktorým stoja, takže snažíme sa vykonať maximum veci. No, domnievam sa, že jedinú vec, ktorú by som vám chcela povedať naviac, je to, že Napríklad švedské predsedníctvo nám poskytlo príležitosť sa zamyslieť alebo začať úvahy o otázke e, správania sa európskych podnikov mimo hranic EÚ. To je práca, ktorá len začína. Máme tu špeciálneho spravodajcu zo strany OSN, ktorý je veľmi dynamický a ide o profesora Egi, ktorý e, bol vypočutý Európanmi počas e, workshopu v e, Štokholme. Myslím, že si kladieme už otázky medzi corporate social responsibility, o ktorej veľa počujeme už dosť dávno a myslím, že to je príležitosť do budúcnosti, aby sme sa zamysleli nielen nad správaním sa európskych podnikov, ale aby sme objednali aj správu o e, týchto e, normách správania sa e, týchto európskych podnikov v zahraničí v tretich krajinách. Myslím, že budúci rok budeme mať viac údajov k dispozícii a domnievam sa tiež, že všetci by sme sa mali zamyslieť možno viacej v budúcnosti nad ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi právami. Kríza bola akýmsi takým prvkom, ktorý nás popchol k tomu, avšak mali by sme v tomto pokračovať. Toto je tá cesta do budúcnosti. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem mojim kolegom kiitos, kiitos oikein paljon, rouva Arno. Ďakujeme <clears throat> veľmi pekne, pani Arnold, za to, že ste sa vyjadrili v mene komisie. Možno pani Anna Hamaršot by sa ešte rada vyjadrila k tomu dokumentu 1325, ktorý spomenula pani Arnold, e, ktorý vypracovala OSN. A zdá sa, že nie. Ďakujeme však, že ste to vôbec spomenuli potom skutočne veľmi stručne um, vyjadrenie pani Hamaršolt, um, ehm, na, mohli by ste zareagovať eh, možno. Pani zastupkynia Amnesty International, eh, myslím si, že to, čo tu odznelo o tej vonkajšej dimenzii, zase, že je nejaký problém s mikrofónom, už je vyriešený. Hovorí pani Alonso od tej vnútornej a vonkajšej dimenzii otázok ľudských práv. Spomenul sa tý štokholmský program, ktorý veľmi vítame, ale oblasť, ktorá sa týka e, toho, či tieto aspekty sú obsiahnuté v týchto iniciatívach, e, to sa týka napríklad presťahovalectva. Doposiaľ presťahovalectvo e, sa vnímalo z pohľadu bezpečnosti a nie z pohľadu ľudských práv. No, čo podľa nás nie je správne. Konkrétnym príkladom je napríklad otázka dohôd medzi Európskou úniou a tretimi krajinami. A my by sme boli radi, keby Európska únia nedelegovala eh, zodpovednosti v otázke ľudských práv, eh, ktoré má na svojich pleciach. Asi sa to, že ľudia aby neboli navracaní do svojich krajín eh, bez toho, aby mali umožnený riadny azylový postup v krajine, ktoré by chceli žiť, aby neboli navracení do krajín, v ktorých, v ktorým čelia, v ktorých čelia prenasledovaniu alebo mm, dokonca uväzneniu. My si myslíme, že aj toto je oblasť, ktoré by sa dali zakomponovať aj ľudské práva veľmi aktívne. Ďakujeme pekne, pani Alonso. Táto diskusia je veľmi dobrým eh, strategickým základom. Snažili sme sa eh, stručne prieť k zhruba stovke tém, ktoré sa týka ľudských práv a ktoré sú všetky nepochybne veľmi dôležité. Ja by som v tejto chvíli rada poďakovala e, švedskému predsedníctvu aj veľvyslancovi Norlandovi, ktorý bol veľmi usilovný počas švedského predsedníctva v kontakte s našim podvýborom. E, som si istá, že Španielsko bude v tomto pokračovať. Všetko tomu naznačuje, ale musíme sa v tejto chvíli pohnúť vpred, pretože všetci, ktorí zastupujú parlament, komisiu a parlament, máme pred sebou rovnakú výzvu a teraz prišla rada na to, aby sme si priznali, že ak budeme pôsobiť spoločne a spoločne s mimovládnymi organizáciami, môžeme dosiahnuť mnohé. Ďakujeme pekne za túto diskusiu. Teraz by som rada uviedla, že nasledujúcu hodinu sa budeme venovať vypočutiu o Turecku a potom E, sa skončí otvorená schôdza zhruba o 17.45 a v, za zatvorenými dverami budeme mať možnosť vypočuť si o troch dialogoch e, v súvislosti s ľudskými právami, ktoré prebehli s Africkou úniou, s Ruskom a s Čínou. Sú to veľmi tri veľmi dôležité dialógy, e, o ktorých dostaneme ehm, dôvernú správu a môžeme sa sústredovať na tom, ako otázky ľudských práv skutočne môžeme ovplyvniť a využiť nástroje, ktoré máme k dispozícii. Teda v tejto chvíli ďakujeme za e, správu švedského predsedníctva. Prejdeme k bodu 5 na našom programe. Máme tu situáciu v oblasti ľudských práv po uverejnení správy o pokroku a schôdzi spoločného parlamentného výboru EÚ Turecko. Táto sa uskutočnila 26. a 27. októbra. Máme tu dvoch kolegov, ktorí majú na úvod slovo pani Flotr, ktorá je bývalou predsedničkou tohto podvýboru a teraz je šéfkou delegácie pre vzťahy s Tureckom a potom eh, pani Omen Ruiten, ktorá je spravodajkňou pre Turecko. Eh, máme tu aj hosti, je to pani Erol Ondoklu, ktorý je novinár a zastupuje e, tureckú mimovládnu organizáciu. Potom tu máme pána Andrew Gardena, ktorý je výskumníkom z Amnesty International, venuje sa Turecku a ďalej je tu ešte aj pán Jean-Christophe Filori, ktorý je z Európskej komisie, e, taktiež je veľvyslanice Limu Kuneralp, ktorý je zo stáleho zastúpenia Turecka pri EÚ. Všetkých vás tu srdečne vítam najmä pána veľvyslanca. Sme skutočne veľmi radi, že ste medzi nás prišli. na 5 minút by som rada najskôr dala slovo pani Flotor a potom pani Omen Ruiten. Nech sa páči, pani Flotor. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem Dobrý deň všetkým vám. Som eh, rada, že ste zapracovali tento bod na eh, program podvýboru pre ľudské práva, eh, kodačské kritéria, ako aj program vstupu Turecka sú veľmi dôležité a monitoring hodnotenia ich pokroku je veľmi dôležitý pre, tieto, pre tento vstup, čo vlastne motivuje prácu zmiešaného výboru pre vzťahy s Turskom, k ktorému spolu predsedám. Spoločnosť v Turecku je za veľké reformy. Musíte chápať, že tieto reformy sú vedené v Turecku kvôli vnútornej požiadavke zo strany Združení odborov pracujúcich, ako aj obrancov ľudských práv, novinárov, ale takisto tento proces reforiem je veľmi polarizujúci aspoň v Turecku a vyvoláva v rozhodujúcich bodoch veľmi silné napätie. Vidíme to e, napríklad e, spolu s poslednou iniciatívou, ktorý mal, mala veľký dosah pre demokratizáciu Turecku, Turecka. A ide o otvorenie, e, demokratické otvorenie v mesiaci auguste zo strany tureckej vlády, ktorá vyvolala diskusiu v Národnom zhromaždení 13. novembra. Diskusia, počas ktorej minister vnútra navrhol reformný plán Povedala som, že ide o zásadnú vec, ktorý e, e, vyzvihol myšlienku novej ústavy pre Turecko. Myslím, že tento proces e, musí byť podporovaný nielen zo strany európskych činiteľov, ale takisto je tu aj otázka náboženského význania, ktorá je zásadnou otázkou, pretože otázka spojená so slobodou vierovýznania, ako aj policajných atakov, ako aj atakov zo strany e, vojska sú všetky spojené s týmto, ako aj s kurdskou otázkou. Je potrebné, aby spustenie tohto demokratického procesu, tohto otvorenia prediskutoval tiež e, zároveň kurdskú otázku v rámci demokratických inštitúcií. Je dôležité to zdôrazniť v rámci tejto kultúrnej, politickej, ako aj historickej dimenzie, ako aj vojenskej dimenzie, pretože tu máme aj otázky odzbrojenia e, v tejto kurdskej otázke. Toto sú veľmi vážne záležitosti, ktoré polarizujú, tak ako to e, zažilo uh, Eh, národné zhromaždenie, eh, celú spoločnosť. Eh, takže zo strany Európskej únie je tu veľká výzva podporovať vytvorenie toho konsenzusu čo zdôraznila pani Roman Oyton vo, svojom, vo svojej správe. Je to naozaj otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Zároveň sú tu otázky, ktoré ešte nie sú jasne rozhodnuté. Napríklad otázka odborov. Máme tu silnú mobilizáciu Eh, získavania práva na štrajk, na eh, zhromažďovanie sa, na eh, ďalšie záležitosti. Toto je veľká výzva a veľmi praktická otázka pre rokovanie, pretože to je kapitola sociálnych otázok, ktorej súčasťou toto je. A takisto aj konsenzus, ktorý zatiaľ nebol dosiahnutý v rámci jednotlivých partnerov medzi zamestnávateľmi a odbormi ako aj organizáciami pracujúcich, ktorí by chceli teda dosiahnuť konsenzus. A v súčasnosti môžeme povedať, že táto otázka ešte zatiaľ nie je vyriešená, pretože nie je to v súlade s normami Svetovej e, organizácie práce. Otázka slobody vierovýznania. Myslím, že všetci, ktorí sa zaoberajú e, situáciou v Turecku, poznajú článok 301 e, trestného zákona, ktorý je aplikovaný v súčasnosti o to viac, o to menej, ale ešte stále existuje. Jeho pole pôsobnosti zostáva mimo toho, čo je požadované zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva. Takže máme tu správu zo strany Európskeho únie, výročnej správy, ktorá práve zdôrazňuje toto, že je potrebné naozaj zabezpečiť reformu v tejto otázke, aby sa zabezpečila sloboda vierovýznania, tlače, ako aj názoru, čo predstavuje vlastne štandardy pre medzinárodné spoločenstvo. A je to zásadné, pretože väčšina otázok, ktoré ešte blokujú turecké obyvateľstvo, sú práve otázky napríklad rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, alebo otázka kultúrnej alebo sociálnej eh, eh, praktík, ktoré nútia treba obyvateľstvo k eh, núteným sobášom alebo k zločinom z dôstojnosti alebo z česti. Takže otázka zabezpečenia ochrany e, svedomia alebo význania je veľmi dôležitá. Okrem toho je v móde v úvodzovkách ešte aj momentálne daňová otázka. Tu ešte máme tu nový zákon, ktorý e, práve vyvolal dosť nepokojenie zo strany Európskej komisie. Ďalej, dôležitý bod pretože každý víta naštartovanie eh, rokovaní o readmisnej dohode s Tureckom. Je to veľmi dôležité zo strany EÚ a malokrát sa to zdôrazňuje, veľmi málo sa to propaguje, pretože nikoho to nezaujíma. Ide o otázku žiadateľov o azyl, ako aj emigrantov z Turecka. To je situácia, ktorá je viac ako význačná nemáme tu právny základ, ktorý by mohol zabezpečiť medzinárodnú ochranu v tejto krajine. A keď vy napríklad ste zadržaní bez právneho základu, bez toho, aby ste sa mohli odvolať a na čas, ktorý nemôžete absolútne ovplyvniť, tak e, nepoznáte, aká je, mm, aká je vaša budúcnosť. Naozaj e, je to veľmi neisté. A teda sa mi zdá, že celá pozornosť by sa mala pritiahnuť teraz na zlepšenie situácie pristahovalcov, či už sú to žiadatelia o azyl alebo nie v rámci Turecka. Máme tu rôzne správy, napríklad páchania násilia na hraniciach. Turecko je akýmsi prechodným prechodnou oblasťou pre pristahovalcov, ktorí idú smerom na Bulharsko alebo na Grécko, takisto zo strany policajných úradníkov. Sú tu rôzne razie, mali by sme sa globálne pozrieť na situáciu v Grécku ako aj v Turecku, najprv pokiaľ ide o pohraničné kontroly tá vonkajšie ako aj vnútorných hraniciach, ako aj na dodržiavanie ľudských práv je tu veľa čo povedať a myslím, že by sme sa mali venovať tejto otázke, obzvlášť preto, že EÚ prevzala alebo naštartovala Turecko, aby sa znovu e, vrátilo k týmto e, rokovaniam. A ďalej, pokiaľ ide o zahraničnú politiku Turecka, máme tu zaznamenanú činnosť, aktivitu, ako aj úspech, ktorý je dosť značný. E, nemôžeme teraz veľkými slovami popísať tie perspektívy ratifikácie z jednotlivých parlamentov aspektov, e, v z protokolu o e, dohode medzi Arménskom a Tureckom. Myslím, že Turecko dokázalo a dokazuje každý deň svoju schopnosť e, byť veľkou, veľmocou v rámci svojho regiónu. Má schopnosť teda aj rokovať, viesť dialog s ďalšími krajinami v rámci svojho regiónu, so Sýriou, Izraelom a tak ďalej. Potom tu máme cyperskú otázku a Myslím, že ankarský protokol na jednej, protokol na jednej strane, kde máme požiadav, tlaku na Turecko, aby dodržala svoje záväzky, a to je legitímna a vážna vec. A zároveň na druhej strane všetko by sme mali vykonať zo strany všetkých strán, aby sme dospeli k dohode v nasledujúcich mesiacoch ohľadom e, Cypru a aby e, táto dohoda už bola definitívne e, zrealizovaná. Aby sme tu zabezpečili aj vnútornú diskusiu v rámci EÚ, pretože je to aj vnútorná záležitosť EÚ. Každý vidí, že Grécko a Turecko a OSN sú za jediné riešenie. Takže treba naozaj nás, nájsť rozumný prostriedok, ktorý bude podporený v a spomenutý aj v správach, ktoré pripravuje pani Roman Oitnen, čiže podporiť každé úsilie všetkých strán, aby sa dospelo unisono k e, jasným riešeniam k všetkým týmto ešte zostávajúcim otázkam, pretože ide o problém, ktorý e, dosť spôsobuje e, problém pre tento proces a ktorý je aj využívaný e, v rámci rokovaní alebo zneužívaný. Takže myslím, že v každého záujme je to, aby sme našli čo najrychlejšie a čo najkomplexnejšie riešenie pre toto. Pekne, pani Flotr. A teraz máme možnosť vypočuť si pani Omen Ruiten, ktorá predstaví svoju, svoj návrh správy už v stredu na zasadnutie výboru AFET. Pani Omen nech sa páči na 5 minút, vám dávam slovo. Mr. Chairman, Mr. Chairwoman. Pani predsednička, obmedzím sa na ľudské práva. Vedieme rozpravu o tejto otázke v správnej chvíli, pretože v stredu ráno predložím moju správu na výbore AFET Dovolte mi pokračovať v holandčine, je to pre mňa jednoduchšie. De belangrijkste ontwikkeling in de afgelopen periode is, en mevrouw Vloter heeft dat ook al genoemd. V tomto období, pani Vloter sa už o tom zmienila, došlo k rozsiahlej diskusii v Turecku ohľadom postavenia Kurdov a Alavitov boli prijaté isté kroky, ale tieto odvážne kroky je, treba na ne nadviazať aj isté rozhodnutia, rozhodnutia na úrovni parlamentu a takisto musia nasledovať právne reformy. Mojou snahou v rámci správy je pozrieť sa na vládu a na parlament, na opozíciu a na občianskú spoločnosť a ich chcem nabádať k tomu, aby pristúpili k nevyhnutným reformám, Samozrejme, toto sú veľmi citlivé otázky, ale nevyhnutné si uvedomiť, že takéto demokratické otvorenie sa predstavuje historickú šancu. Tie rôzne body, ktoré spomínam v rámci mojej správy, hovorím tam okrem iného o tom, že má byť zaručená ochrana jednotlivca a skupín. V tejto oblasti existuje legislatíva Avšak implementácia legislatívy nie je dostačujúca. A prečo nie je dostačujúca? Pretože neexistujú nevyhnutné nástroje a takisto je tu istý problém v nastavení alebo v eh, istom vnímaní napríklad diskriminácia proti ženám, diskriminácia proti tým, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú a to je potrebné riešiť. Napríklad existuje legislatíva, ktorá e, rieši e, fingované manželstva, ale to nie je dostatočne implementované. A v tejto otázke dobrej implementácie sa venujem aj ja v mojej správe. A nad rámec samotnej implementácie e, konštatujem ešte výrazný nedostatok, výraznú priepasť, pokiaľ ide o dobre fungujúci justičný aparát. Pri viacerých príležitostiach som sa vyjadrila, že oblasť justície a teda spravodlivosť v Turecku nie je dostatočne zabezpečená. Súdy sú síce nezávislé, ale nie vždy nestranné. Je nevyhnutné, aby občania získali dôveru smerom, k, alebo teda dôveru v justičný systém. To znamená, je nevyhnutné vytvoriť legislatívu, tak aby mohla prebehnúť legislatívna a justičná reforma práva odborov, aj o tom sme hovorili, hovorili sme o tom na e, poslednom zasadnutí, na minulom týždňovom zasadnutí. Všimli sme si štrajky, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. Kolektívne vyjednávanie to je jedna vec, ale zároveň je treba zaručiť aj právo na štrajkovanie to je v princípe posledná podmienka, ktorá sa objavuje a ktorá je súčasťou akýchkoľvek dohod vyjednaných v rámci kolektívneho vyjednávania. Čiže toto je tiež oblasť, kde Turecko musí e, spraviť isté zlepšenia. Komisia vo svojej správe o pokroku sa vyjadrila veľmi kriticky, pokiaľ ide o oblasť e, slobody prejavu. legislatíva obsahuje články, ktoré umožňujú, ktoré môžu byť uplatňované a ktoré môžu e, zakladať dôvod na prenasledovanie e, jednotlivcov. A toto je vec, ktorá nie je možná, aby existovala v kreatívnej, modernej a dynamickej spoločnosti. O Turecko pri tom o sebe tvrdí, že je takouto spoločnosťou e, sloboda tlače a to súvisí so skupinou Dogan Media, na ktorých bola uvalená, uvalená výrazná pokuta. Podľa mňa to nie je proporčná pokuta, proporčná sankcia. S tým treba niečo spraviť, ale skutočným problémom, e, pani predsednička, je, že sú tu isté konglomerácie, ktoré využívajú médiá a súčasť týchto teda konglomerátov na to, aby e, mali istý vplyv. To sú konglomeráty, ktoré majú viaceré účasti teda podiely. Myslím si teda, že legislatíva v Turecku musí byť prijatá aj v tejto oblasti. To sú tie podstatné body, pani predsednička, ktoré my budeme riešiť na úrovni tohto výboru a ja zašlem zajtra moju správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Omen Reuten. Máme veľkú výhodu vypočuť si vaše stanoviska ešte predtým, ako predstavíte návrh správy na výbore AFET. Aj odborníci, ktorí dnes vystúpia, e, celkom iste ovplyvnia e, váš návrh. Teraz by som rada dala slovo e, našim hostom, najskôr páni Erol Onderglu, ktorý zastupuje viac ako 130 miestných novín, um, radiových a televíznych staníc. Má na starosti mediálnu slobodu v tomto monitorovacom projekte a vypracováva e, štvrťročné správy na túto tému. Nech sa páči, pán Underglu, nech sa páči. E, by som poďakovať. E, chcel by som vám poďakovať za túto, za to pozvanie. Mali sme už príležitosť diskutovať o situácii ohľadom slobody tlače a e, názoru v Turecku, keď vaša delegácia bola v Turecku. Viacejkrát sme spomenuli problémy, s ktorými sa boríme a takisto sme zdôraznili zlú e, prax alebo škodlivú prax e, v tureckej spravodlivosti no, alebo súdnictva v tejto oblasti. Najväčšie znepokojenie, ktoré by som tu mohol spomenúť, spočíva v tom, že Erdoganová vláda spustila od roku 2002 určité reformy, aby sa systém prispôsobil európskym štandardom. a teda štatútu kandidátskej krajiny Turecka na vstup do EÚ. Štyri posledné roky však eh, ukázali, že v skutočnosti eh, proces eh, prípravy počas modifikácie trestného zákonníka Turecka, ako aj aplikácie v protiteroristickom zákone, mali postih na slobodu vyjadrovania sa v Turecku. Netýkalo sa to len novinárov, ale týka sa to aj dizidentov, e, predstaviteľov odborov, vydavateľov, spisovateľov a aj obyčajných občanov. Keď vláda sa chystala prijať alebo nanovo stanoviť v roku 2005 nový trestný zákonník. novinári demonstrovali pred justičným palácom, kedy chceli upozorniť vládu, aby vedela alebo bola odoboznámená s tým, že Nebezpečenstvo je zakotvené v tomto trestnom zákonníku. Nejdem tu spomenať všetky tieto články zákonníka, ale hovoríme ako viac o, tri, ako o 30 ustanovení, ktoré obmedzujú slobodu vyjadrovania sa a ktoré brania novinárom pracovať. Článok 301 už bol dostatočne prediskutovaný v Turecku, ale mal ohlas aj na medzinárodnej úrovni, keď e, Orhan Pamuk, nositeľ Nobelovej cene, bol ozvinený, keď Hlantinka bol zavraždený, pretože e, bol podriadený e, ultranacionalistickému tlaku, ale bolo tam v rámci článku 301 obvinených e, desiatky rôznych e, predstaviteľov, ako aj predchádzajúci e, článok, ktorý predchádzal 301. Nejdem tu teraz spomínať alebo citovať jednotlivé ustanovenia tohto zákona, ale chcem spomenúť aspoň Melazanu, ktorý bol laureátom v roku 1995 na Sacharovovú cenu. Eh, jeho prípad eh, znázorňuje pekne rôzne prístavy, prí, prístupy zo strany tureckých eh, súdov, keď ide o to isté vyjadrovanie sa. Pretože keď sa hovorí o kurdskej otázke v Turecku, to môže pre niekoho znamenať aj zabezpečenie dobrého vyjadrovania sa pred zo strany tureckých súdov, ale takisto to môže byť aj trestným činom. Je veľmi ťažké hovoriť o demokratických štandardoch, pokiaľ ide o slobodu vyjadrenia, vyjadrovania sa, ako aj o slobodu tlače v Turecku. 4 roky po e, prijatí tohto nového trestného zákonníka v Turecku ešte nie je dostatočná judikatúra v rámci článku 301 ani e, pre trestné činy, ktoré sa týkajú vyzývania k nenavisti, ani tých, ktoré sa týkajú iných eh, trestných činov. Protiteroristický zákon, ktorý bol prijatý v roku 1991 a ktorý bol už 3 alebo 4 krát eh, pozmenený, nás vedie eh, na tú istú úroveň. Ako náhle hovoríte alebo keď chcete sa venovať vyhláseniam teroristických organizácií v Turecku, aj keď ide o pacifistické vyhlásenia, i znamená to 7 rokov väzenia. Chcem priťahnuť vašu pozornosť na prípad e, novinára Nanho Turkan, ktorý bol e, reportérom e, denníka v Turecku, ktorý prijal toto riziko a chcel Eh, spomenúť eh, príspevok eh, jedného z predstaviteľov PKK počas určitej udalosti, tak bol započatý Proces voči nemu na základe článku 7 proti teroristického zákonníka, kedy sa hovorí, že propaganda teroristických organizácií je zakázaná, ale v rámci hodnotenia by som povedal, že na úrovni presadzovania spravodlivosti je e, veľa problémov s tým, že vieme, že teda spravodlivosť alebo súdnictvo sa snaží zabezpečiť e, alebo realizovať reformy, organizovať semináre, tiež sa snaží adaptovať na ten tento demokratizačný proces v súčasnosti. Máme však veľa problémov v presadzovaní alebo v praxi. Týchto prípadov, pokiaľ ide o novinárov, je veľmi veľa. Máme tu rôzne prístupy a postupy, aby sa rafinovane zrealizovali tieto odsúdenia disidentov ako aj novinárov, čiže pred 5 alebo 10 rokmi novinári alebo disidenti boli priamo obvinení zo strany trestných súdov, avšak za, posledných, za posledné roky sa upustilo od tejto metódy. Nech to veľa neznamená pre obhajcov e, ľudských práv, pretože e, stačí, aby títo ľudia boli obvinení. A chcem povedať toľko, že je potrebné, aby prestalo tu vládnuť toto riziko odsúdenia <clears throat> novinárov v Turecku. Beztrestnosť je tiež problém, vážny turecký problém. Zastupcovia vojenských alebo ozbrojených zložiek, ktorí boli obvinení z toho, že boli súčasťou útokov na novinárov počas demonstrácií sú absolútne beztrestní. Nikdy proti nemu neboli spustené žiadne postihy, napríklad v maji 2007, ako v maji 2008, to boli eklatné prípady, avšak takisto aj nadriadení v ozbrojených zložkách príjmu administratívne opatrenia, aby postihli tieto odchýlky, pretože úloha e, novinárov v Turecku bola alebo sa stala význačnejšou a teda beztrestnosť v rámci ozbrojených zložiek e, tiež už pomaly klesa. Som rád, že som vám mohol aspoň toľko referovať a teda budem veľmi rád odpovedať na vaše otázky. Ďakujeme pekne, pán Onderglu. Myslím si, že teraz by bolo vhodné dať eh, slovo veľvyslancovi, pán Kuneralp, nech sa páči, máte slovo a potom ďalší hostia. Much, uh, It... Ďakujem pekne, pani predsednička. Je naozaj potešením dnes byť tu medzi vami a podeliť sa o viacero podnetov a myšlienok eh, v rámci procesu, ktoré Turecko podniklo za posledné roky. Z vlastného pohľadu chcem povedať, že si vážim túto možnosť byť tu, tak eh, tesne po tom, čo som eh, zaujal pozíciu stáleho, teda predstaviteľa stále zastúpenia Turecka v EÚ samozrejme veľmi úzky eh, kontakt eh, s parlamentom a takisto eh, s komisiou aj s podvýborom počas mojho pôsobenia v bruselskom zastúpení, pretože si uvedomím, tak ako všetci ostatní, veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohráva Európsky parlament, vrátane vzťahov medzi Tureckom a EÚ. A ako viete, minister a hlavný vyjednávač, pán Gemenbalš, teda Turecky, Turecka, pán Gemenbalš sa stretne s členmi komisie o niekoľko dní. Aby som pripomenul, pani predsedníčka, pristúpenie do EÚ je samozrejme strategickým cieľom pre Turecko. A tak tomu bolo už 10 ročia. Každá vláda, ktorá vládla od doby, kedy bolo v 63. podpísaná asociačná dohoda, tak eh, každá teda vláda eh, postavila integráciu ako jeden zo základných stavebných kameňov e, svojej politiky. A tak je tomu aj e, pri súčasnej e, vláde a nie je to len cieľom zahraničnej politiky. Vieme, že proces pristúpenia do EÚ bol silnou, silným externým motivačným faktorom pre veľmi komplexné politické reformy, ktoré boli implementované za niekoľko posledných rokov a ktoré posilnili demokratický systém a ktoré zlepšili právny základ, e, na základe ktorého, e, na ktorom teda spočívajú e, základné práva. Reformy, ktoré boli dosiaľ prijaté, prispeli k novému nastaveniu a k novej politickej kultúre v Turecku, vnímania práv jednotlivcov, zaznamenali výrazný posun. Jednotlivec sa stal stredobodom právneho systému, či je to muž, žena, či je to mladý človek alebo starý človek. Všetci ľudia sú príjemci, alebo teda majú prospech z takéhoto procesu. Demokracia sa posilňuje, ako som už povedal, a naozaj štandardy Turecka v oblastiach, ako sú základné práva a slobody a štá, právny, právny štát, všetko sa zlepšuje rok po roku. Európska komisia to uznáva vo svojej výročnej správe a takisto aj v jednotlivých textoch, v rôznych textoch, ktoré boli prijaté na úrovni Európskeho parlamentu Naposledy to e, bolo uznesenie, ktoré sa týka stratégie o rozšírení, ktoré bolo prijaté minulý týždeň a my sa tešíme na správu e, pani Ormen Reuten, od ktorej si slubujeme, e, že sa bude niesť v podobnom duchu. A samozrejme Európska komisia sa naďalej domnieva, že Turecko dostatočne splňa kodanské politické kritéria pre pokračovanie negociačných rokovaní v zmysle plánu. Aby som zosumarizoval, je tu séria mimoriadných právnych reforiem, ktoré boli vykonané vo veľmi krátkom časovom úseku. Bola zmenená ústava a tak sa udialo pri troch samostatných príležitostiach od roku 2001 a bolo prijatých 8 reformných balíčkov v priebehu len niekoľkých rokov 218 článkov celkovo v, rámci 53 zákonov bolo e, schválených a majú významný dopad. Občianský, e, občianský poriadok, trestný poriadok, zákon o trestnoprávnom postupe o procese. To sú len jedny zo zákonov, ktoré boli nedávno prijaté. E, boli zaznamenané výrazné zlepšenia, pokiaľ ide o články, ktoré sa týkajú práv žien v občianskom a trestnom poriadku a takisto bolo prijatých viacero iných článkov, vyhlášok, zákonov, ktoré podrobnejšie upravujú, akým spôsobom by mali byť implementované tieto legislatívne úpravy. V čase, ktorý mám v dispozícii, sa nebudem venovať podrobnostiam tohto neuveriteľného úžasného procesu reformy, ale poukážem na niektoré veľmi významné zmeny. Napríklad od roku 2001 e, došlo k zrušeniu trestu smrti a to sa udialo uprostred veľmi intenzívnej a ohavnej teroristickej kampane došlo k výrazným zmenám, ako som už povedal, v trestnom občianskom poriadku. Došlo k boju a proti mučeniu a e, zlému zaobchádzaniu a takisto bola prijatá politika nulovej tolerancie. Sú tu právne obmedzenia, pokiaľ ide, teda právne obmedzenia, pokiaľ ide o vysielanie a vyučovanie v iných dialektoch, dialektoch ako je turecký dialekt, tak toto všetko bolo zrušené. Je tu možnosť opätovného súdneho konania v zmysle e, verdiktov, ktoré, e, ktoré vychádzajú zo súdu pre ľudské práva. Ďalej sa zlepšili mnohé iné oblasti, efektívnosť súdneho, súdnictva a pozmenením článku 19 ústavy medzinárodné dohody v oblasti základných slobod a práv majú teraz prioritu. Došlo k zmene vnímania, ako som už povedal, a v zanedbávaných oblastiach, ako boli napríklad práva žien a práva detí, to všetko sa zlepšilo. A no, boli, takisto, bol takisto stanovený institucionálny rámec na vymáhanie takýchto legislatívnych krokov a to zlepšilo aj dôveru verejnosti smerom k takéto inštitúcie, napríklad trestnoprávne usta- ustanovenia, ktoré eh, sa týkajú eh, zabití z, z, z, eh, Takisto došlo k zlepšeniu v roku 2003, pokiaľ ide o No, prenasledovanie civilného obyvateľstva eh, vojenskými súdmi. Takisto bol prvýkrát menovaný eh, predseda eh, občianskej vetvy takéhoto, takéhoto súdu za účelom posilnenia rozpočtovej transparentnosti dvor auditorov vykonal audit všetkých výdajov mimoriadne rozpočtové položky boli predmetom parlamentnej kontroly. Rada pre vysoké vzdelávanie, e, Rada pre audiovizuálnu kontrolu, to všetko bolo odstránené a boli prijaté mimoriadne kroky, ktoré sa týkajú rozšírenia kultúrnych práv a to zahrňalo možnosť privátnych kurzov, ktoré umožňujú vyučovanie v iných dialektoch, ako je turčina, turečtina. To bol len prvý krok v rámci procesu, ktorý prebieha dnes a ďalej e, Šandlov, Badmandan, Adana, Kiambaka, Istanbul, Maldina, tam sa otvorili privátne kurzy v roku 2004. Treba ale poznamenať, že e, prevádzkovateľia ich e, uzavreli a ukončili z dôvodu nedostatočného záujmu a slabé dochádzky. E, vysielanie v rôznych dialektoch a jazykoch, to všetko sa udialo v roku 2004 a tie obmedzenia, ktoré platili predtým, tak tie boli odstranené, ako troška neskôr spomeniem. Ale samozrejme, implementácia týchto reform je veľmi dôležitá, je nevyhnutná, nevyhnutnou súčasťou celého kontextu a školenie je takisto veľmi dôležitým aspektom. E, už nemáme toľko času, pán Kumerov. Viete sa dopracovať k vašim záverom? Je mi ľúto, že nebudem môcť skompletizovať môj výpočet. No, ale fakt, e, alebo vec, ktorú som sa počiaknúť, je, že tieto reformy boli mimoriadne komplexné a že tá implementácia zostáva naozaj výraznou prioritou a vzdelávacie ako aj školiacie aktivity sú súčasťou procesu a v tejto oblasti bolo toho veľa. Je mi ľúto, ale nebude už potom priestor pre ďalších kolegov. E, môžem ešte dve minúty? Nie, nemôžete. Je mi ľúto. 10 minút. E, prosím, pristúpte k záverom. Dobre, tak e, skončím odvolávkou na nový reformný proces, ktorý bol ohlásený nedávno. Demokratické otvorenie, alebo proces demokratického otvorenia, ktorý, bude, ktorý ukončí a rozšíri to, čo sa doposiaľ spravilo. Kurdské fakulty budú zriadované v rámci tohto, tejto iniciatívy na, na tureckých univerzitách a bude nový výbor pre boj proti diskriminácii. Bude možnosť eh, vysielať v kurčine a iných jazykoch a iných dialektoch pán Veličnej, je mi to veľmi ľúto, ale chcel som vás poprosiť, aby ste to uzavrieť. Vy pokračujete v čítaní vášho vyhlásenia. Už som takmer na konci. Už teraz sú tie dve minúty, o ktoré ste požiadali. Chcem vás naozaj poprosiť. Dobre, posledná veta. Tak ako pani Flotter už spomenula, toto je samozrejme je to tak, že všetky tieto reformy e, spúšťajú veľmi intenzívnu debatu. Zaznievajú viaceré názory, viaceré stanoviská v rámci takejto diskusie a treba pochopiť, že tento proces nie je možné e, zakončiť, ukončiť za jeden deň. Ani Rím nebol postavený za deň. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, potom budú neskôr nejaké otázky, ktoré e, na vás budú smerovať kolegovia. Teraz by som chcela poprosiť pána Prodyho, pána Havita tak, ktorí sa prihlasili. Potom ešte je tam tretí kolega. Ale veľmi stručne vás poprosím, lebo ešte stále dve vyhlásenia, ktoré majú zaznieť. mám veľmi veľa požiadaviek, budem tam musieť obmedziť e, ten váš rečnícky čas na dve minúty. Pán Havit, nech sa páči. Sorry, my, my, uh... E, Prepáčte, ja som nechcel hovoriť predtým, ako budú hovoriť naši hostia. Ja by som rád e, dal slovo najskôr nich. Isté, že preto sme tu. Ja teda navrhujem, aby sme e, teraz otvorili diskusiu a potom e, Amnesty International a Európska komisia sa vyjadria v zmysle toho, čo tu odznie. Inak totiž nebudete mať možnosť vystúpiť. E, poslanci totiž musia mať možnosť vystúpiť. Pán Brody sa slovo. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcela som len takú všeobecnú poznámku, pokiaľ ide o dôležitosť, ktorú prikladám rokovaniam s Tureckom. Turecko je krajina, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá môže byť príspetím, dôležitým príspevkom e, našej činnosti v rámci svetovej politiky za mier. A teda Chcel by som zdôrazniť, ako táto dôležitosť je význačná hlavne, ako je aj interpretovaná, ako vážny, vážna chyba, vážny omyl, eh, ako rozkol medzi islamom a západom. Myslím, že toto je obrovský omyl, strašný omyl, ktorý bol eh, použitý, pritom problém nie je medzi islamom a západom, ale problém je v rámci eh, islamu možno ťažkosť chápať eh, alebo rozlišovať eh, medzi politickou a sociálnou sférou a náboženskou sférou. Pre mňa Turecko je veľmi dôležitým štátom, pretože môže nasmerovať takúto islamskú krajinu smerom k akceptácii určitého rozlíšenia a stať sa laickým štátom, ktorý, ako dúfam, je akýmsi akousi akceptáciou alebo znázornením akceptácie ľudských práv a teda príkladom, ktorý môžeme dať pre mier a pre slobodu v oblasti, ktorá je veľmi delikátna a ktorá eh, spočíva v úplne chybných eh, základoch, ako sa vykladá. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Prody. Ďakujeme za to, že ste boli veľmi struční. Pán Howitt, nech sa páči. Ďakujem pekne. Eh, ja som veľmi rád, že pani Flotter je tu medzi nami. Tiež pani Irman Reuten, ktorú mám veľmi rád s ňou spolupracujem. Myslím si, že je vhodné, že sa venujeme otázke ľudských práv v tejto diskusii eh, o Turecku. Myslím si, že je dobré, že obe tieto dámy sú tu a že sa budú snažiť zakomponovať aj svoje vlasti práce do tejto diskusie. Myslím si, že je dôležité pozrieť sa na situáciu eh, v oblasti ľudských práv v Turecku. Už niekoľko rokov eh, sa o to snažíme, je dôležité vysloviť kritiku, ale v kontexte uznania pokroku, ktorý bol dosiahnutý. Inak eh, myslím si, že budeme vysielať nesprávny signál svojim tureckým kolegom. A myslím si, že v tomto kontexte je dôležité to, čo podľa pána veľvyslanec. Rád by som eh, vyzdvihol tri oblasti. A poprvé, eh, zákon o odboroch bol veľmi zaujímavou kapitolou. Je dôležité, aby sa urychlil tento proces, ale do akej miery sú práva odborárov e, skutočne zhľadené z pohľadu ľudských práv a do akej miery sa tam dodržiavajú kodenské kritériá. Po druhé, e, sloboda vyjadrovania sa. Sú tu odvolávky na článok 301, ale chcem sa opýtať, do akej miery sú e, školiace možnosti, ktoré Európska komisia dostala, aby školila prokurátorov a ďalších verejných činiteľov, aby sa snažili oboznámiť sa s Európskym dohovorom o ľudských právach, do akej miery je to e, prínosné v teréne. No a napokon tretia vec, e, otázka kurdských utečencov. Ja si myslím, že je dôležité oceniť e, to úsilie, ktoré bolo vynaložené vzhľadom na náročnosť tej problematiky. Mnohí nám hovoria, že sú požiadavky, ktoré si vyžiadajú ústavné zmeny, aby sa mohli naplniť práva kurdskej menšiny mm, na tej oblasti, na ktoré majú práva. Je dôležité, aby sa dosiahol koncenzus eh, na strane hlavných politických strán a potom na základe tohto koncenzu sme sa posunuli vpred. Čo môžu eh, dosiahnuť tieto najväčšie politické strany v tureckom parlamente, aby napomohli tomuto konsenzu? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Howitt. A teraz eh, uvediem, kto každý vystúpi Dúfame, že budete stručný pán Tanok, pani Brepols, pán Hačijedu, pán Björens, pán Deva a potom ešte máme dvoch odborníkov, ktorým dáme slovo. Pán Tanok, ďakujem pani predsednička. Rád by som vyzvihol dve oblasti. Poprvé vnútorné oblasti e, tureckého právneho systému, najmä reformy v oblasti ľudských práv a demokracie v britskej tlači tento víkend sa spomínal prípad otvoreného homosexuála, ktorý bol údajne zavraždený, zavraždil do neho vlastný otec a ešte stále sú obvinenia v tomto smere. Bez ohľadu na to, čo povedal veľvyslanec, sú náznaky, že takéto vraždy z octi nie sú dostatočne vyšetrené a vinníci nie sú eh, dostatočne potrestaní. Keď sa dostanú pred súd, tak dostávajú iba veľmi mierne tresty. Ja mám osobné obavy o nedostatok práva pre e, náboženské združenia a príslušníkov náboženských nemoslimských náboženstiev, najmä teda kresťanov a najmä e, uzávierka uzavierka halky ortodoxného seminára, ktorý je uzavretý z rozhodnutia vlády a ešte stále nemôže otvoriť svoje dvere napriek ubezpečeniam za posledných 10 rokov, že bude možné znovu otvoriť tento seminár. Ešte stále k tomu nedošlo. To bolo obrovské gesto, a viac než symbolické gesto, ktoré by znamenalo, že skutočne panuje tolerancia vo vzťahoch eh, aj medzi kňazmi jednotlivých náboženstiev eh, v Turecku, ale pôvodne som chcel hovoriť o niečom inom a síce o úlohe Turecka e, vo svete e, v, v oblasti našich spoločných hodnôt a síce jeho členstvo v organizácii konferencie islamských krajín. Pred dvoma týždňami e, Turecko predsedalo schôdzi tohto združenia a privítalo aj prezidenta Ahmadinejada, ktorý neprišiel. A bolo to označené ako veľké úsilie Turecka. Pán Ahmadinejad odmieta mnoho uznesení o nešírení jadrových zbraní, e, chce zničiť e, štát Izrael a údajne popiera všetky práva homosexuálov. Boli tam pozvané aj ďalšie rozporuplné osoby na toto podujatie. Neviem, ako to môžeme všetko skombinovať. E, teda to, že Turecko sa stotožňuje s ľuďmi, ktorí sú proti reši spoločným európskym hodnotám. Ďakujem, pán Tanok musím byť veľmi prísna, pretože máme veľmi, veľmi obmedzený čas a máme mnoho príležitostí do diskusie na poslednú chvíľu. Ak všetci e, prídete neskoro na schôdzu o 20 minút, tak potom to takto dopadne. Pani Brepos, nech sa páči. So, um, um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rada e, položila otázku veľvyslancovi, ktorá súvisí s demokratickým otvorením krajiny a otázkou kurdskej menšiny. Sám ste preniesli niektoré konkrétne návrhy, ale je to v tom najlepšom prípade e, skutočne len čiste turecké riešenie, pretože e, nie je žiadny náznak dialógu s sudcami Kurdov. Teda otázka Kurdov nemá skutočné uznanie a nevníma sa ako problém. Je to naozaj tak? A ako plánujete nájsť nejaké riešenie na tento problém? Je nedostatočné zastúpenie Kurdov vo vláde a mm, platí protiteroristická legislatíva, ktorá zasáva do situácie, v ktorej kurdskí politici sú dokonca uväzňovaní e, to napríklad platí o Leila Sana. Myslím si, že je potrebné dosiahnuť, aby prebehla slobodná diskusia o kurdskej eh, snahe v tomto smere. Ja by som rada uviedla niekoľko príkladov, eh, ktoré spomenul aj náš host, eh, zastupca novinárov z Turecka. Bola by som rada, keby sme sa tomu venovali. Ďakujem pani Brebels pán, pán Harškino bude musieť obmedziť vaše vystúpenie na jednu minútu, prosím. Θεωρήσω θερμά τον πρέσβη και τον εκπρόσωπο των δημοσιογράφων εδώ. Θα βάλω μια επικεφαλίδα, επειδή προέρχομαι από την Κύπρο, εύκολα υπαριστάμενη και... Ďakujem pekne. E, ja by som rád nadviazal na túto otázku a súvisí s Cyprom. Možno si priatelia z Turecka myslia, že je to nejaký útok, ale ja by som sa rád snažil povedať, že som objektívny, pretože som pôvod, mám zmiešaný pôvod. Nie som čistým cyperčanom, ide tu o jeden prípad 30 kurdských odborárov, ktorý by som chcel spomenúť. Nie ide tu len o právo e, na vyjednanie tarifných zmluv, ide tu aj e, o právo na štrajk. Je síce v platnosti právo e, organizovať odbory, ale nie je možné organizovať štrajk. Je to v rozpore s medzinárodnou legislatívou. Títo ľudia boli členom takejto iniciatívy a jediným dôkazom boli letenky pre týchto ľudí, ktoré im umožnili, aby vycestovali do Diabakie. Isté, celá korešpondencia bola veľmi ostro sledovaná. Už to samo o sebe bolo porušením eh, ľudských práv. No a ešte ďalšia vec. 301, tento článok, eh, nestačí, aby sme iba povedali, že Turecko dnes to vníma úplne odlišne. Eh, situácia sa má tak, že je potrebné vyškrtnúť tento článok z ústavy Turecka. A ešte jedna otázka. Prebehol Ehm, prebehlo konanie proti vládnej strane. Neviem, aká je teraz situácia. Na dobu som však dojeme, že e, toto konanie ešte stále prebieha. Údajne bola uvalená aj pokuta, ale potom predsa len e, došlo k obvineniu prokurátora ako to vyzerá? Ďakujem. Teraz pán Ďoran. Ďakujem pekne, pani Ja by som chcel položiť otázku pánovi e, stálemu zastupcovi Turecka pri e Domnievam sa, že je nepopierateľné, že bol zabezpečený alebo zrealizovaný pokrok v oblasti ochrany ľudských práv v Turecku. Je to dosť e, nové vzhľadom na pokrok, ktorý bol zabezpečený. Pre mňa však, čo je nové, je text, ktorý kodifikuje normy, ako je štandardy, e, v ktorých e, Turecko momentálne sa snaží pokročiť. Všetko vedie k tomu, že teda tento motor e, je súčasťou snahy Turecka vstúpiť do EÚ. A to je otázka, ktorú by som vám chcel položiť, vy, ktorí máte hodnotenie na politickú situáciu, ako aj situáciu stavu vašej krajiny, že či všetky tieto zmeny nemôžu byť spochybnené eh, v tejto skôr pozitívnej tendencii v oblasti ochrany ľudských práv. Ďakujem pekne, pán Gornic. Teraz pán Deva, nech sa páči. Eh, ďakujem pekne. Ja som dlhodobým priateľom Turecka E, Stretala som sa osobne s zastupcami Turecka mnoho rokov. E, zdá sa, že je nedorozumenie, že Európska únia neustále opakuje isté tvrdenia o Turecku. Je dôležité, aby sme dosiahli e, sekulárny štát, ktorým Turecko je na hranicu našej európskej kultúry. Ak nebudeme umožňovať tomuto sekulárnemu štátu, aby sa stalo členom nášho kontinentu, tak bude hľadať iné spôsoby. Z historického hľadiska predtým, ako Ataturk modernizoval Turecko, Osmanská ríša e, bola e, v rozmachu. Zabúdame na to, čo presne Ataturk urobil. On zmodernizoval e, Turecko, je autorom jazyka, zmenil abecedu. Z nejakého dôvodu nikdy o tom nehovoríme. Ani Turci sami o tom nehovoria, čo presne Ataturk dosiahol. Ďakujem pekne, pán Deva. A teraz podpredseda oh. Stepion. Rouva Janaku. Pani Janaku. Nevidela som vás vôbec, ale hovorte, nech sa páči. Ήθελα να ρωτήσω τον δημοσιογράφο, τον κύριο Ντέρογλου. Ďakujem pekne. Ja by som rada adresovala otázku eh, zastupcovi novinárov, eh, pokiaľ ide o slobody. Eh, zdá sa, že situácia je taká, že sú isté ťažkosti, aj keď už boli isté pokroky v slobode médií a predsa len sa teraz vracia majetok, ktorý bol zhabaný zastupcom menší. Myslíte si, že by bolo možné, aby toto znamenalo, že sa príjmú tie posledné opatrenia, ktoré sú ešte potrebné v oblasti vrátenia majetku a tiež na úrovni štátu, do akej miery môže fungovať e, takýto štát aj v tých najodľahlejších oblastiach Turecka. Hovorí sa, že e, tento štát je laistický, laický, ale porušujú sa slobody, ktoré ľudia jednoducho majú. E, dochádza k vraždám z octi, ďalej e, do akej miery by bolo možné, aby sa v praxi aplikovala legislatíva, ktorá by tomu zabránila. Ďakujem. E, pani Janaku, teraz by som navrhla, aby by sme dali slovo Andrewovi Gardnovi, aby v krátkosti vystúpil je to zastupca Amnesty International, možno bude potrebovať zhruba tak 3 minúty, viac mu totiž nemôžeme ani udeliť. Ďakujem pekne. Well, thank you very much for this. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Myslím, že prichádza naozaj veľmi vhod, pokiaľ ide o riešenie otázky ľudských práv v Turecku v kontexte e, dohody, ktorá bola podpísaná medzi Tureckom a Arménskom, ako už bolo spomenuté aj predtým, aj otázka demokratického otvorenia sa pokiaľ ide o tieto dve veci. Mnohé veci sú tabu v Turecku. Možno je to táto dobrá príležitosť na to, aby sme rozšírili slobodu prejavu v Turecku, pretože akokoľvek kriticky sa teraz vyjadria v Turecku o, o arménskej otázke ako náhle sa rozchádzajú tie názory na arménskú otázku s tým hlavným prúdom, tak vtedy čeli prenasledovanie súdne. E, ďalej je to otázka ozbrojených e, zložiek, e, ktorá popri arménskej otázke tiež hrozí častým súdnym prenasledovaním. Keď uvažujeme nad slobodou prejavu v Turecku, tak je nevyhnutné uvedomiť si, aké skupiny sú cieľom e, trestného stíhania. Ak, e, ako už spomenul pán Enderoglu vo svojej prezentácii, často sú to spisovatelia, novinári, e, vydavatelia, obhajcovia ľudských práv a právnici pre oblasť ľudských práv, ďalej politickí predstavitelia politických strán. Oni sú vo veľkej miere cieľom prenasledovania súdneho, pokiaľ ide o túto oblasť. Myslím si, že je dôležité v, tejto, v tomto kontexte pozrieť sa na jednotlivé trendy, pokiaľ ide o to, aké typy prejavov sú zakázané. Často počas uh, diskusí o slobode prejavu v Turecku uh, sa uh, prezentuje názor, že uh, malé množstvo článkov, predovšetkým 301, trestného poriadku je zodpovedný za obmedzenie prejavy, e, slobody prejavu. Ďalej je tu problém implementácie e, s týmito článkami, ale e, to je názor, e, ktorý nie je celkom podložený a implementácia je určite problémom a ktorú, tomu sa vrátim. Myslím si ale, že je tu viacero principiálnych problémov, ktoré vedú k takémuto obrovskému počtu stíhaní ktoré, e, teda v kontexte obmedzenia slobody prejavu. E, viacero článkov v rámci trestného poriadku obmedzujú slobodu prejavu. 3.1.8. trestného poriadku, 3.1.8. samozrejme e, zabranie nejakému odsúzeniu ľudí alebo odsúzeniu od vojenskej služby tam stupňov do vojenskej služby. To sú e, dva články, ktoré priamo obmedzujú slobodu prejavu, nemôžu byť legitímne vôbec žiadnym spôsobom, ale ešte v širšom hľadisku je to problém s obmedzením slobody prejavu. Napríklad e, sa to objavuje aj v medzinárodnom e, poriadku, teda v právnom poriadku medzinárodnom sú to veci, ktoré sú veľmi široké a vágne a vyplýva z toho istý právny chaos. A z toho vyplýva veľké množstvo veľké množstvo stíhaní trestných. Vidíte teda, pán veľvyslanec, že nielen k vám sa stávame prísne, ale takisto aj pokiaľ ten rečnický čas, ale takto prísni sme aj smerom k Amnesty International. Bolo tam niekoľko otázok na vašu osobu, môžete stručne zodpovedať. Musím byť prísna, dve minúty. Ďakujem pekne, ďakujem za všetky otázky. Zopakujem svoju prvú vetu. Naozaj veľmi stručne chcem poďakovať všetkým, ktorí položili otázku. Teším sa na stretnutie osobné. E, zaznelo viacero špecifických otázok. Áno, pokúsim sa reagovať e, na tie, ktoré som si poznamenal zabitia alebo vraždy z cti. Otázku rieši nový trestný poriadok, ale trvá istý čas na to, aby sudcovia sa nastavili na novú situáciu a takisto, aby aj policajné zložky e, stíhali e, osoby v takom v mysle tohoto. Tejto zmeny, samozrejme tu školenia sú veľmi dôležitým komponentom. Je to veľmi dôležitou požiadavkou, veľa vecí prebieha Dúfame, že časom príde k odstraneniu takéhoto problému. Pokiaľ ide o nemoslimské menšiny, s nimi je oveľa lepší dialog aj vďaka novému zákonu o nadáciách, ktorý rieši majetkové otázky. E, škola Hebilada, e, Turecko je sekulárnou krajinou. E, nie je žiadne religiózne vyučovanie, ktoré by bolo nejakým spôsobom striktne aplikované. Demokratické otvorenie je pravda a takisto to spomínala aj pani Flotr, že v tejto chvíli neexistuje konsenzus, pokiaľ ide o ústavnú zmenu. Vláda sa snaží naštartovať dialog so všetkými politickými zložkami v krajine, ale Medzičasom budú príjmané reformy, ktoré si nevyžadujú zmenu ústavy, vrátanie vysielania a vzdelania a tým pádom som vyčerpal moje dve minúty. Odpoveď e, na otázku pána Hacio, lebo to bola veľmi presná, špecifická otázka. Pán Halky? Otázka Cypru. Ja som e, položil otázku. 301. Súhlasíte s tým, e, že treba vypustiť tento článok? A potom aj postup e, proti, súdny postup proti vládnej strane. Pokiaľ si spomínam, tak to nebolo ešte uzavreté, bola tu uvalená sankcia, peňažná pokuta, ale myslím si, že ten súdny proces ešte prebieha. Ja by som chcel vedieť, aký je stav, aká je situácia. Ďakujem. Pán veľvyslanec. V 301, pani predsednička, je veľa krajín, ktoré majú podobnú legislatívu a my sme e, vychádzali z modelov, ktoré sme videli e, na iných miestach, takže nemyslím si, že úplné vypustenie 301 je nevyhnutné. Pokiaľ ide o ten prípad proti vládnúcej strane, bol samozrejme uzavretý na úrovni ústavného súdu a tým pádom neprebiehajú žiadne súdne, súdne kroky. Možno by som mohla spomenúť, že je zjavné, že aj niektoré iné krajiny majú podobný typ článku v ich trestných poriadkoch, ale my na tomto podvýbore sme úplne proti takémuto niečomu. Či je to v Číne, Rusku alebo v Turecku. Ale bude kolegy inde. Pani Flotr hovorí o Francúzsku. Pán Filory, e, v mene komisie, chceli by ste e, nám poskytnúť nejaké informácie veľmi stručne ohľadom toho, aký je pohľad komisie na situáciu v ľudských právach, oblasti ľudských práv v Turecku? Pán Filory? Ďakujem. pekne, pani predsednička. Áno, budem sa snažiť byť veľmi stručný ako aj ostatní. A najprv musím skonštatovať, že veľa rečníkov sa rozprávalo o mm, spomenulo vzťah s komisiou. Ja e, budem teraz nepremo hovoriť o práci mojich kolegov, chcem vám poďakovať. E, nebudem opakovať e, to, čo bolo povedané ostatnými predchádzajúcimi rečníkmi, len to, čo hovoríme v našej správe, ktorá bola uverejnená 14. oktobra. Chcel by som len vyzvať účastníkov tohto zasadnutia, aby sa zamysleli nad tým, odkiaľ alebo odkiaľ pochádzame alebo aký máme postoj k Turecku. Máme tu veľmi zaujímavý pokrok, ktorý e, zatiaľ e, ešte úplne nezodpoveda tým žiadostiam, ktoré boli formulované zo strany EÚ v rámci dohody o partnerstvo alebo dohode o vstupe, avšak pre niekoho to znamená ozajstný zlom oproti minulosti. A chcem tu zdôrazniť e, prípad e, kultúrnych práv, ako aj využívanie iných jazykov, ako je turečtina v Turecku. My sme za posledný rok zaznamenali nielen e, televíznu stanicu, ktorá 24 hodín vysiela v kurdskom jazyku. Ale tiež sme zaznamenali 13. novembra, e, čo bolo dosť bez povšimnutia, e, zrealizované pozmeňujúci návrh, ktorý e, zrušil všetky zákazy vysielať len v tureckom jazyku e, a e, zakazoval vlastne vysielanie v ostatných jazykoch, vrátane kurdského, teraz už v kurčtine môže byť e, vysielané absolútne všetko, takže nie je tam už tá požiadavka na preklad. A Takže to je naozaj výsledok teda rozvoja alebo pokroku v Turecku, čo pre nás predstavuje naozaj veľkú zmenu, priam revolúciu. Určite aby sme sa venovali tomuto aspektu. Všetci ďalší rečníci hovorili o probléme, ktoré e, komisia e, spomenula už v našej správe a budeme pokračovať e, v dialogu s tureckými orgánmi, aby tieto význačné zlepšenia boli zabezpečené ešte aj v priebehu nasledujúceho roku, aby tieto boli čo je najpozitívnejšie viac pozitívne ako v priebehu tohto roku. Ďakujem. That... Uh, Ďakujem veľmi pekne. Som presvedčená, že príbeh Turecka a tureckej cesty do Európskej únie je príbehom, ktorý bude mať svoje pokračovanie a my budeme pravidelne pozývať uh, pani Flotra, pani Omen Reuten aby sem predstupovali pre tento podvýbor, aby e, poskytovali nové informácie, aby dávali podnety na diskusiu. Ďakujem pekne, budeme pokračovať vo formácii za zatvorenými dverami. Teraz prebehne dôverný debriefing ohľadom troch veľmi dôležitých konzultácií v oblasti ľudských práv. A toto budú informácie od švedského predsedníctva komisie, takže chcem poprosiť e, všetkých ostatných e, s výnimkou členov a tých zamestnancov, ktorí tu majú byť, aby opustili miestnosť.